Uh, Dámy a páni, kolegovia, dovolite začneme. Zahájim schôdzu. Možno sa k nám za chvíľočku pripoja ďalší kolegovia, no v tejto chvíli by sme mali každopádne začať. Bod programu číslo thirteen zasadania výboru ITRE. odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve TTIP preskúmanie návrhu stanoviska z vlastnej iniciatívy. Ako viete, TTIP je dohoda o voľnom obchode, ktorá sa v tejto chvíli prerukováva medzi EÚ a Spojenými štátmi a pozostáva z troch hlavných prvkov prístup na trh, zlepšenie regulačnej koherentnosti a spolupráce a taktiež zlepšenie spolupráce pri nastavovaní medzinárodných noriem. To sú tri najdôležitejšie oblasti. Čiže trh, regulačná koherentnosť a medzinárodné normy. Rozhovory začali v júli 2014, takže teraz eh, prešlo 18-19 mesiacov rokovaní a 8 kôl rokovaní ďalšie je naplánované na apríl. Posledná schôdza prebehla začiatkom februára v Bruseli. Výbor požiadal o schválenie správy, ktorá sa nazývala Odporúčania Európskeho parlamentu Európskej komisii k rokovaniam o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve. Je dôležité, aby sme predstavili naše stanovisko. A ja vám veľmi stručne, povedzme počas 5 minút, predstavím stanovisko, ktoré som v mene nášho výberu navrhol. A potom požiadam tieňových spravodajcov, aby sa v rámci troch minút vyjadrili a samozrejme aj všetci poslanci, ktorí budú mať záujem sa vyjadriť, dostanú rečnícky čas minútu alebo dve. A pokiaľ ide o stanoviská komisie a, a návrhy komisie, taktiež odznejú. Máme asi 50 minút na diskusiu. Ako dobre viete, Spojené štáty sú najdôležitejším obchodným partnerom a najväčším eh, tieto, tieto rokovania o obchode sú najväčšie v ľudskej histórii a pridaná hodnota pre EÚ e, v našom dnešnom obchode predstavuje zhruba 225 miliard eur. Takže EÚ v tomto prípade získava. Väčšina sa zhoduje, na tom, že výhody by boli väčšie pre EÚ než pre USA. Očakávam 0,5 rastu GDP, čo znamená 100 miliard eur ročne a potrebujeme takéto nakopnutie, pretože ešte stále stagnujeme. Dobre, nie je to kríza, ale je to stagnácia, čo je veľmi nebezpečná. Najväčšie prekážky voľného obchodu nepredstavujú e, clá. To je skôr drobná prekážka. Ale aké sú tie najväčšie prekážky? Nedostatok noriem, e, certifikáty výrobkov a technická harmonizácia. Toto je najmä dôležité pre malé a stredné podniky. Tiež ide o to, aby sme sa vyhli nákladnej duplikácii. To je naozaj mimoriadne dôležité v prípade malých a stredných podnikov. Alternatívou by bolo, že by sme akceptovali a prijali pravidlá, ktoré prichádzajú z, o, zvonka alebo z pozahraníc EÚ či Spojená, Spojených štátov. Takže by sme prijali, ja neviem, napríklad čínske či juhoamerické pravidlá a normy. Aj to by sa mohlo stať. Čiže je tu skôr otázka, či chceme tie normy určovať, či príjmať. Možno nie je až také dôležité, či príjmeme normy, avšak obávame sa e, otázok bezpečnosti, pretože by sme chceli zachovať vysokú mieru e, bezpečnosti Preto je dôležité, aby sme vytvorili normy. Regulačná spolupráca, najmä v prípade priemyselných politík, je dôležitá. Čiže hovoril som o malých a stredných podnikoch, priemyselnej politike, všetko je napísané v mojom stanovisku a samozrejme ďalší dôležitý bod, to je veda a výskum. Tam je to trochu jednoduchšie, pretože tam už spolupracujeme e, v rámci rámcových programov s Amerikou už desiatky rokov. No ale každopádne ešte stále treba riešiť otázku napríklad e, práv intelektuálneho vlastníctva, energetika je ďalšia kapitola. Bolo by skvelé, pokiaľ by komisia mohla do TTIP zapracovať špecifickú kapitolu pre energetiku. Boli by sme naozaj radi a dúfam, že to môžete podporiť, najmä pokiaľ ide o voľný obchod s benzínom a e, plynom. Taktiež ceny za energiu sú dôležité, o tom by sme tiež mohli rokovať, a taktiež energetická bezpečnosť. Myslíme si, že nízke ceny energie v Spojených štátoch a vysoké ceny v Európe sú naozaj zásadnou úlohou pre naše energetické odvetvia, najmä pre chemický priemysel či plyn, zemný plyn, ale aj bridlicový plyn, pretože z chemického hľadiska je toto isté. Musíme sa ubezpečiť, že aktuálne tarify eh, CO2 budú zachované počas čo najdlhšieho možného obdobia po vstúpení do platnosti TTIP. Pretože to je dôležité pre naše energeticky intenzívne odvetvia priemyslu, taktiež treba zobrať do úvahy aktuálne úrovne emisí CO2. Tie sa naozaj zásadne líšia medzi EÚ a USA v Páriži sa za pár mesiacov stretneme, budeme rokovať práve o tejto téme. Je to veľmi dôležité a je to dôležité aj z hľadiska konkurencieschopnosti nášho priemyslu a malých a stredných podnikov. No a posledný bod, ten sa týka otvorenia verejných obstarávaní na strane Spojených štátov. Tým by sa stimuloval rast súkromného sektoru a inovácií, kvalita tovarov a služieb, to je tiež veľmi dôležité, a taktiež vesmírne pre zmysel, pokiaľ by sme spolupracovali, pretože tam je 6 až 8 ročný nárast e, v vesmírnej no, priemysle, čo by pre obidve hospodárstva na oboch stranách Atlantiku to by, bol, by bola veľmi dôležitá e, oblasť. Chcel by som teraz požiadať tieňových spravodajcov, aby prezentovali svoje stanoviská. Pani Tojer za SD je tu medzi nami. Áno, Prepašte, nevidel som vás. Som tu, pán predseda, som si len zmenila sedadlo. Dobre. Ďakujem za túto syntetickú prezentáciu, ktorá bola teraz stručná, ale postihla všetky dôležité aspekty tohoto stanoviska, ktoré sa momentálne pripravuje. Som presvedčená, že už sú tu všetky tie dôležité indikácie, ktoré, ktoré môžeme využiť a ďalej rozvinúť v tejto diskusii. Čo sa týka postav, post, postavenia, alebo teda názoru našej skupiny. My sme vyjadrili svoje postoje už tým, aké sme naznačili indikácie a aké pozmeňujúce návrhy pripravujeme. Predovšetkým TTIP je obrovský priestor pre veľkú výmenu tovarov, služieb s takou obrovskou zónou, ako sú Spojené štáty americky, s ďalším silným ekonomickým hráčom, ktorým je Európska únia. To môže byť obrovský stimul a veľký impuls pre európsky priemysel, pre náš výrobný systém, pretože my vydávame kvalitné produkty a dokážeme rozhodne konkurovať. A myslím si, že toto je téma, ktorá je dôležitá, ale teraz kritický aspekt. Aké môžu byť dopady na malé a stredné firmy? Ehm, teda častokrát zabúdame na tie malé a stredné firmy, ktoré sú častokrát tou hlavnou časťou toho tkaniva firiem v Európe. No a tu máme isté obavy, a síce, aby to neviedlo k strate konkurencieschopnosti malých a stredných firiem. Ďalšie obavy, ktoré máme, ktoré mali byť takou vedúcou líniou v rámci našej argumentácie, v rámci toho, čo skúmame a v rámci tých odporúčaní, ktoré pripravuje parlament, to všetko sa týka IKT. IKT sú vlastne jeden z tých sektorov, kde my chceme posilniť svoju kapacitu a svoju excelenciu so všetkými témami, ktoré súvisia s duševným vlastníctvom a témami technológií, ehm, témy ochrany duševného vlastníctva, kultúrneho eh, bohatstva a kultúrneho dedičstva. Ďalší aspekt, eh, ktorý sme už spomenuli a súvisí aj s tou kapitolou, ktorú si tu hovorili o energetike, tu je dôležité zvážiť náklady a prínosy, teda eh, čo nás to bude stať a čo z toho získame. V zásade je dôležité, aby sme si uvedomili, že nesmieme teda E, vlastne len strácať kvôli príliš lacným energiám na americkom trhu, ale zároveň aby sme dokázali využiť a, a pre, predať aj technológie v oblasti zelených technológií, ktoré môžu byť veľmi užitočné. A tam máme naozaj veľký priestor pre výmenu a pre šírenie našich kapacít. Ďalej sa to týka sociálnych štandardov a štandardov kvality, ktoré si vyžadujú obhajobu a obranu spotrebiteľov. V svetle týchto kritérií budeme skúmať tento návrh a pripravíme pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za EKR kolega Messerschmidt. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vám chcem zablahoželať. Odvedli si dobrú prácu pri príprave návrhu stanoviska. Súhlasím s tými hlavnými líniami, mám len zo pár pripomienok či návrhov, ktoré by podľa mňa text zlepšili. V bode číslo 5 je podľa mňa dôležité zdôrazniť, že je potrebné vypracovať e, analýzu dopadov ex post. Hovorili sme viackrát o tom, či by to malo byť ex ante alebo ex post, ale podľa mňa by dávalo zmysel, aby sme to hodnotenie dopadov robili až potom, ako zavedieme nové opatrenia a potom budeme poznať reálny dopad týchto opatrení. Po druhé, ďalšia otázka, o ktorej sa intenzívne diskutovalo v európskej kampanii, sa týkala vybudovania vnútorného trhu digitálnych výrobkov, čiže digitálny vnútorný trh. Podľa mňa to naozaj dáva zmysel, aby sme toto rozšírili v prípade dohody so Spojenými štátmi, aby sme zahrnuli aj Spojené štáty do tohto digitálneho trhu. Domnievam sa, že by naozaj dávalo zmysel, aby sme sa o tom zmenili aj vo vašom stanovisku. Myslím, že to je dôležité, pretože v tomto výbore sa hovorí o špecifických potrebách malých a stredných podnikov a zástupcov priemyslu a preto je dôležité zdôrazniť potenciál týchto priemyslov, týchto odvetví. Takže pokiaľ by sme mali čísla či hodnotenia toho, aký bude dopad na odvetvia, na výskum, na spotrebiteľské ceny. Ako ste vravili, pokiaľ to máme, mohli by sme sa o tom zmieniť, aby sme to naozaj konkrétne mali v správe uvedené. No a na záver, pán spravodajca, ešte k bodu o energetickej bezpečnosti. Podľa mňa je dôležité zdôrazniť, že úlohou TTIP nie je hovoriť alebo je účastniť sa diskusí o energetickom mixe jednotlivých krajín EU a Spojených štátov Nemali by sme vytvárať prekážky ani pre USA, ani pre EÚ, aby si sami určili, ktoré zdroje energie chcú používať, vyrábať a tak ďalej. Je to dosť jasné, že na niektoré záležitosti sa pozeráme rôzne. V Amerike e, sú takmer 100% nezávislí vďaka frackingu, zatiaľ čo táto téma je v EÚ mimoriadne politicky citlivá. Takže podľa mňa aj bolo dôležité zúrazniť, že čokoľvek jedna z tých zúčastnených strán robí, tak táto nová dohoda to nezmení. A je strašne dôležité, čo ste povedali, pretože je to jeden z prvkov, ktorý nám môže pomôcť e, zastaviť európsku recesiu. Môžeme sa pustiť smerom väčšej prosperite. Chcem sa vám poďakovať za vašu prácu a skupina EKR bude reagovať pozitívne. Ďakujem a teraz Alde, kolega Telička. Ďakujem, pán predseda. Prepašte, aký mám hlas. Dúfam, že mi budete tak či tak rozumieť. V prvom rade by som sa vám chcel poďakovať za návrh stanoviska a najmä za tón, ktorý ste zvolili. ALDE takýto prístup jednoznačne podporuje V žiadnom prípade nespochybneme, že je tu x problémov, ktoré ešte treba prerokúvávať. Sú náročné, citlivé a budeme sa im musieť intenzívne venovať. Avšak TTIP je príležitosť, ktorá nemá precedens v rámci hospodárskych a obchodných vzťahov medzi EU a USA. Čiže ja naozaj ocenujem vašu prácu a ALDE vás absolútne podporí. Chcel by som však hovoriť o pár bodoch e, Hovorili ste o viacerých naozaj hodnotných bodoch a zmienili ste sa tiež aj o vyváženom prístupe. Na jednej strane sa to týka colných poplatkov a taktiež zosúladenia regu- e, regulačného prostredia. Pokiaľ sa nám nepodarí vypracovať vyvážený prístup, tak to zásadne e, otrasie konkurencie schopnosťou európskeho priemyslu a preto s vami absolútne súhlasíme. Pán predseda, toto sa možno týka skôr tradičnejších sektorov, ktoré sú pre Európanov veľmi dôležité. Vymenujem len zo pár z nich. Jednoznačne automobilový priemysel, či už ide o finálne výrobky, či e, e, jednotlivé diely, strojníctvo, kde sa vyrábajú naozaj sofistikované výrobky. A vy ste sám hovorili o chemickom odvetví. O tom som sa chcel zmieniť aj ja. Moja kolegyňa Angelika Minár bude hovoriť o energetickej kapitole, čiže my sa o toto podelíme. Takže ak dovolíte na záver ešte pár pripomienok. Veľa sa tu hovorilo o malých a stredných podnikoch. Ja s tým absolútne súhlasím. Aj Angelika sa vyjadrí v duchu, že je veľmi dôležité venovať špecifiálnu pozornosť malým a stredným podnikom, ale dovolte mi zdôrazniť dva, dve dôležité prvky. Poprvé, v Spojených štátoch čelíme niečomu, čo by som nazval skrytý protekcionizmus, čo by znamenalo, že pokiaľ by sme exportovali napríklad e, vagóny, museli by sme ich produkovať z americkej ocele, aby som to naozaj takto farebne popísal. No a ešte jedna pripomienka, tá sa týka malých a stredných podnikov. Tie sú chrbticou nášho hospodárstva. To isté platí pre Spojené štáty. Malé a stredné podniky môžu mať najväčší profit z týchto zmien, ale nemali sme sa zameriavať iba na colné otázky, ale aj na osvetu, informácie. Čiže mali by sme sa zamerať na dobrú informovanosť malých a stredných podnikov, ktoré budú uzatvárať obchody so Spojenými štátmi. Ešte raz sa vám chcem poďakovať. E, vznesieme nejaké pozmeňovacie návrhy, ale, prv, ale myslím si, že vo veľkej väčšine budeme súhlasiť s vašim návrhom. Ďakujem, podarilo sa vám to veľmi dobre, ale je nám ľúto, že vás boli hrdlo. Asi vás to bolí a my vám nemôžeme pomôcť. Pravdepodobne by ste mali pár dní ostať v posteli. Kolega Raimund za zelených. Tak, ja, ich... Ďakujem, pán predseda. Ja chcem pri tejto správe eh, sa vyjadriť eh, k štyrom bodom, ktoré podľa nás by mali byť priostrané. Eh, energetická únia, energetický trh je určite jedno z ústredných tém. Z nášho hľadiska to nie je prekvapivé a je dôležité, že to je typ, ne, aby neznevýhodniteľoval obnoviteľné zdroje energie a my nie sme za to, aby um, fracking brzlicového um, ehm, plynu, um, jeho produkty boli uh, dovezené do Európy. Ja si myslím, že toto by podkopalo um, ehm, cieľe eh, znižovania emisí CO2 a potom by uh, naša energetická stratégia bola spochybnená a my tomu prikladom veľkú hodnotu. A druhá otázka je regulačná spolupráca, ktorá e, osobitne postihne priemysel a my si myslíme, že Európsky parlament sa musí vehementne zasadzovať o to, aby naša možnosť rozhodovania a práv na e, reguláciu e, musí byť neomezená a aby to bolo tiež vyjadrené v tejto správe, aby to nedošlo k žiadnemu kráteniu našich právomocí. A tretia vec je verejné obstarávanie. Otvorenie e, verejného obstarávania môže e, prírodne z hľadiska trhu byť výhodné, ale napriek tomu chceme e, zachovať ekologické a regionálne obstarávanie a Európska únia nemôže sa zasadiť o to, aby ustúpila z terajšej úrovne, že na európsky tlak. A tretia vec je, že musíme výslovne sa vyjadriť k posilnenej mene údajov z USA, ktorá je v našom eh, hospodárskom záujme a musíme eh, prijať k tomu príslušné opatrenia, ale v súvislosti s opatreniami eh, na špehovanie musí eh, eh, sa eh, zasadiť o to, aby tieto programy boli zverejnené, aby sme vedeli, aké informácie sa vymeniajú proti našej vôli. Uh, thank you very much, and... Ďakujem pekne. Kolega Ešeník za GUE. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Myslíme si, že je veľmi vhodné na úrovni tohoto výberu povedať, že napriek tým deklaráciám, ktoré urobili Američania, teda v smerom k tomu, aby podporili energetickú zmenu, tak robia presne opak. Oni podporujú fracking, ehm, podporujú ehm, nebezpečné ehm, ropovody, ktoré majú vlastne kontaminovať e, bitumenové pôdy v Kanade a treba si uvedomiť, že takýmto spôsobom ide o kroky, ktoré, na ktoré dlhodobo, ktorými dlhodobo namietame vlastne stále podporujú svoje ďalšie geostrategické rozširovania a zvyšujú našu závislosť na fosílnych palivách, ktorých zdroje sú obmedzené a stále drahšie. Pretože treba si uvedomiť, že tá jednoduchá alebo jednoduchý spôsob Ehm, ťažby týchto palív už skončil, už nie je možné ďalej ehm, lacno a jednoducho ťažiť fosilné paliva, Teraz to spôsobuje vysoké náklady nielen pre firmy, ale aj pre spoločnosť. Myslím si, že v Európe by sme mali vedieť, ako robiť veci jednoduchšie a lepšie. Ehm, v Európe sme lídrami v oblasti nových e, technológií, a máme v tomto smere naozaj no, dobré kapacity. Máme tu aj e, možno väčšiu zodpovednosť než Severná Amerika a práve preto treba prijať rozhodnutie práve v kontexte týchto veľmi dôležitých tém, ktoré pred nami stoja. A je to teda aj dôležité, aby sme sa spýtali občanov. Využíme demokraciu, využíme transparentnosť, um, pretože v týchto otázkach sa hrá o našej budúcnosti. Hrá o našu budúcnosť a preto je naozaj veľmi dôležité a nezodpovedné aby sme v podstate sa snažili zmeniť eh, základnú filozofiu Európskej únie a to tak, že eh, robíme veci, alebo teda budeme robiť veci eh, na tomto kontinente s zatvorenými dverami. A preto je, a to je vlastne to, čo sa deje aj v prípade TTIP, zatvorené dvere. A pre, preto by to malo byť zvrchované a samostatné rozhodnutie európskych občanov, aby oni sami mohli rozhodnúť o využívaní našich prírodných zdrojov, o kvalite nášho životného prostredia, o našej budúcnosti, o našich metodách výroby a aby tieto rozhodnutia e, neprimali nejaké veľké nadnárodné firmy, ktoré už mnohokrát preukázali, že pre nich je kvalita života e, občanov na druhom mieste a snažia sa za každú cenu len naplniť svoje ciele a keď sa im to nepodarí, tak sa budú uchádzať alebo uchylovať na špeciálne tribunály, ktoré sa tiež nachádzajú v tejto zmluve a vlastne to je pre nich ako keby útočisko, ktorým sa oni skrývajú za, e, za, za svoje mocenské monopóly a nedávame priestor pre rozhodovanie väčšiny. Myslím si, že TTIP podobne ako aj mnoho iných plánov, je v tomto smere tragédiou čo do rešpektovania demokratických možností voličov. Ďakujem pekne. Ďalej pán Borelli, FDD. Grazie, presidente. La nostra posizione nei confronti del TTIP Ďakujem pekne. Naša pozícia k TTIP vychádza z opačného postoju, najmä čo sa týka mm, vlastne neohraničeného prístupu k európskemu e, trhu bez e, adekvátneho prístupu na americkej strane. Napriek tomu sme ale ochotní konštruktívne sa zúčastniť tejto diskusie a snažíme sa brať do úvahy záujmy našich občanov, spotrebiteľov a malých a stredných firiem. Napríklad jeden zo základných týchto e, projektov je energetický sektor v oblasti energetiky naša filozofia nie je taká, že by sme mali nahradiť závislosť od Ruska na nestabilné zdroje, ktoré mali byť z Ameriky. Mali by sme hľadať e, rozvoj, ktorý bude zameriavať využívanie lokálnych zdrojov. Mal by to byť zdroj, ktorý podporuje najmä výskum na našej úrovni a hľadanie nových kanálov pre zabezpečenie fosilných palív. V tomto duchu um, si treba uvedomiť, že um, alternatívne zdroje nedokážeme zabezpečiť len novými obchodnými zmluvami, ale len výskupom, ktorý sme v Európe obmedzili a zoškrtali a to nás trápi. Ďalej, e, momentálne teda zbližovanie medzi, medzi Európskou úniou a USA a e, bere do úvahy len záujmy nadnárodných firiem a neberie do úvahy potreby občanov. Čo sa týka pozície malých a stredných podnikov, tak nástroj verejnej konzultácie je podľa nášho názoru nedostatočný. E, predchádzajúce konzultácie naznačili, že tu musí byť naozaj geografická rovnováha, aby sme zabezpečili eh, dostatočne dobré výsledky. Výsledky nie sú eh, obsiahnutelné a je dôležité, aby sme našli riešenie, ktoré bude reálne pre všetky členské štáty je dôležité, aby sme v tomto smere hľadali eh, účinnejšie zapojenie všetkých aktérov do hry, najmä malých a stredných firiem. Ďakujem pekne. Uh, much, Ďakujem veľmi pekne. Slovo dostanú teraz ďalší rečníci, možno nie viac ako dve minúty, pretože títo kolegovia, ktorí hovorili, boli tieňoví spravodajci a pán e, Lineár a pravdepodobne tiež oblasť energetiky za Alde, nech sa páči, ďakujem pekne pán predseda za slovo. Áno, už ako bolo spomenuté mojim kolegom Pavlom Teličkom, my naozaj podporujeme to, ako je dané stanovisko napísané. Myslíme si, že je veľmi dôležité pripraviť veľmi silný postoj z nášho výboru aj pre Intu, aby sme našli kompromisy, ktoré budú môcť byť podporené širokou väčšinou, aby sme vyslali silný signál pre ďalšie rokovania. Chceme počerknúť, že to považujeme naozaj za veľmi dôležité, aby sme vytvorili vyvážené stanovisko a aby sme sa sústredili len na témy, ktoré spadajú do nášho výboru a zostali v rámci marží alebo teda možností, ktoré má náš výbor v rámci tých kompetencií, ktoré máme čo sa týka energetických vzťahov, najmä čo sa týka energetickej bezpečnostnej stratégie a energetickej únie a tých návrhov, ktoré sú momentálne prediskutované v ITRE. Pre nás je naozaj veľmi dôležité zabezpečiť konkurencieschopnosť, transparentnosť pre energetický sektor v Európe a zároveň zabezpečí aj cieľ dostupných cien a zároveň do, zabezpečenie vysokých environmentálnych štandardov. ALDE si myslí, že táto správa je veľmi vyvážená a je tu možno nevyhnutné dať eh, viac eh, informácií do kontextu, aby sme napríklad vytvorili inovatívne prostredie, ktoré bude podporovať investície, vedu a výskum a v neposlednom rade, ako už bolo spomenuté aj predtým, malé a stredné e, podniky tvoria chrbticu európskeho hospodárstva a my chceme zabezpečiť to, že malé a stredné podniky dostanú adekvátnu podporu a nebudú e, ponechané o samote. To je pre ALDE veľmi silný záväzok a ďakujeme za to, že to zvažujete. Um, Kolega Heckmark. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj spravodajcovi, teda v jednej osobe. Ja myslím, že to je naozaj vynikajúco napísané stanovisko. E, moja snaha bola asi trochu posilniť to smerovanie tohoto dokumentu a podľa mňa by tam malo byť v prvom rade e, jasne stanovené, že pre európske hospodárstvo nič nie je zaujímavejšie, nič nie je možno lákavejšie ako alternatíva, než revitalizovať európsky priemysel transatl- otvorím transatlantického trhu. Globálne hospodárstvo rastie oveľa rýchlejšie aj v Európskej únii eh, vďaka vzťahom mimo Európskej únie. Globálny trh je skrátka oveľa väčší a na takomto trhu sa dokážeme oveľa lepšie presadiť a v tomto kontexte vytvorenie transatlantického trhu medzi dvoma najväčšími a najrozvinutejšími znalostnými ekonomikami sveta, to je naozaj kľúčové. A je to, spadá to do všetkých kľúčových záujmov oblasti, alebo oblasti záujmu tohoto výboru, čiže IKT, veda, výskum, digitálne hospodárstvo. To všetko je dôležité a potrebujeme tieto oblasti, aby sme dokázali napredovať. Myslím si, že tu je naozaj veľmi dôležitá perspektíva hľadom úrovni, eh, úrovni eh, hospodárskej súťaže, pretože v čase, keď eh, iné časti sveta súťažia tým, že znižujú štandardy, alebo e, menia podmienky prístupu na trh, tak e, USA a Európska únia vďaka svojej dominancii dokážu vyrovnávať štandardy a zabezpečovať to, že tu bude mať globálny ekonomický poriadok, ktorý bude v týchto oblastiach oveľa ústretovejší voči rastu a zároveň um, bude posilňovať hospodárstvo a rast bez znečistenia. Preto si myslím, že je to taká myšlienka, ktorú treba počerknúť a počerknúť aj dôležitosť pre európsky priemysel, tak tu ako aj v tých oblastiach, kde náš výbor je veľmi aktívny a pevne verím, že sa k tomuto ešte budem môcť vrátiť. Vážený pán predseda, vážený pán spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pani Ernst, ako ďalšia rečníčka. Ďakujem pekne. V zásade chcem ešte povedať, že samozrejme nikto nemá nič proti e, dohode o voľnom obchode, ale pri tejto PIP nejde len o dohodu v veľnom obchode, ale aj o ďalšie uh, dohody, ktoré sú s ním spojené napríklad pri regulačnej uh, súdržnosti, kde máme veľké problémy, pretože potom sa uh, rozhodnutia uh, rozširujú aj uh, na uh, náš priestor a keď uh, chcete uh, dať zároky, že sa uh, nebudú uh, znižovať uh, ekologické štandardy, napríklad aj klimatické vlasti, keď e, potom, e, že sa e, nesmie nič rozhodovať mimo parlamentu v tomto smere, pretože to má veľké finančné dopady, keď to má príslušné požiadavky a to je prvý bod, ktorý je podľa nás problematický a druhá vec je ochrana investorov. Musí sa um, tento výbor jasne v tomto vyjadriť, pretože keď sa pozrieme na energetické uh, koncerny eh, Vattenfall eh, žalba proti Nemecku, to je 47 miliard, eh, ktoré chcú vysúdiť a Španielsku, keď sa dostali v 2008 do krízy, tak tam boli ďalšie miliardy z energetických koncernov, ktoré vysúdili a potom v Argentíne tiež je veľa štátov vo svete, kde takéto prípady nastali, kde vysúdili energetické koncerny peniaze a um, preto pýtam, že či by sme e, jasne nemali takúto formu ochrany investorov zrušiť a nielen zrediť ďalšie mm, gremium, len preto, aby sme e, zneli trošku demokratickejšie. A ďalej, čo týka energetického trhu, fracking e, a ropa z menového piesku, to e, sú všetko e, otázky, ktoré e, nemusia byť zaručené čo do realizácie plnenia cieľov ochrany klímy. A sú to všetko regionálne veci, ale ostaňme pri tom, že čo je tu napísané úplne nejasné a s týmto TTIPom, o ktorom sa teraz diskutuje, nemôžem byť spokojný. Thank you, madam. Eh, kolik Zanonato. Ďakujem pekne, kolega Zanon, na to nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s tým, čo ste povedali aj vy a e, s tou skutočnosťou, že TTIP predstavuje vynikajúcu možnosť e, pre Európsku úniu a pre našich 28 krajín. A myslím si, že opačný vývoj bol obrovské riziko pre Európu a tento priestor potom vyplnia vlastne iné trhy, iné e, krajiny a je dôležité, aby sme vytvorili e, vlastne vzťah a vytvorený priestor pre obchodovanie medzi najväčšou ekonomikou sveta USA a tou našou, ktorá je druhou najväčšou. No a preto ešte pár vecí k téme energetiky. Európa dováža 50 všetkého to, čo potrebuje na výrobu energie. Na kúrenie, na dopravu a na výrobu elektrickej energie 50 A jedným alebo druhým spôsobom je dôležité dovážať e, teda zemný plyn, ropu a uhlík v rôznych podobách, ktoré vlastne napájajú alebo teda poháňajú náš priemysel. Akým spôsobom ale to, tento, tieto toky budú fungovať, keď otvoríme tento trh? aby sa nestalo to, že ako náhle zastabilizujeme nejaké relatívne štandardy, najmä v oblasti napríklad e, objemov e, obnoviteľnej zdrojov, obnoviteľných zdrojov energie, ktoré chceme vytvoriť a ktoré chceme e, využiť. Nemali by sme vlastne porušiť tú krehkú rovnováhu a mali by sme sa my rozhodovať, koľko budeme dovážať a koľko budeme vlastne nahrádzať naše zdroje. A mali by sme veľmi jasne vedieť, či ide teda o dovoz metánu CH4, alebo e, či ide vlastne o e, nejaký iný tok z jednej krajiny do druhej, alebo či ide o obchádzanie tradičných tokov, mali by sme naozaj mať možnosť e, reálne reagovať a reálne kontrolovať naše vlastné toky a naše vlastné zdroje energetických nosičov. Grazie, prezidente. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja súhlasím s obsahom tohoto projektu, ktorý vnesie váš podpis. Ehm, dovolil by som si navrhnúť dve integrácie, alebo teda dve doplnenia, ktoré sa týkajú jednak všeobecnej časti a jednak e, čo sa týka aspektu priemyselnej politiky a najmä tých sektorov, ktoré majú vysokú energetickú náročnosť. E, čo sa týka teda najprv eh, TTIP a potom eh, ďalej, čo sa týka ešte všeobecného aspektu. Eh, hovoríme tu o rozdieloch medzi cenami energií v Európskej únii a v USA a myslím, že by bolo naozaj vhodné, keby sme tu špecificky aj zahrnuli náklady na suroviny. Suroviny sú kľúčový aspekt, kľúčová časť priemyselného reťazca a je naozaj dôležité, aby sme dokázali um, tento aspekt postihnúť. Nemali by sme zabúdať na to, akú veľkú dôležitosť majú uh, vlastne suroviny, ktoré sú základné, ktoré sú kľúčové a ktorých cena v poslednom čase stúpa. Vidíme, že USA má podobnú ekonomiku ako my, rovnako má vlastne aj postoj k niektorým monopolizovaným e, zdrojom surovín, ktoré sú najmä v Číne. Takže tu by som upriamil vašu pozornosť na to, aby sme postihli aj tému surovín. Ďalej, čo sa týka prístupu na trh pre TAC, my by sme chceli zdôrazniť, že my chceme hovoriť špecificky najmä o princípe reciprocity. Pretože toto nám zabezpečí väčšie záruky pre naše firmy. Ak sa trh neotvorí, tak eh, podľa smernice Palty eh, aj podľa komisára de Hucht a Barniera, ktorí predstavovali text, ktorý by nám neumožnil alebo nedovolil by, aby sa európske firmy e, zúčastňovali e, takéhoto procesu. Takže je ďalší aspekt, ak dovolíte, aby som to počiarkol, pretože je podľa mňa veľmi dôležitý a e, týka sa to najmä tých konkrétnych pozmeňujúcich návrhov, ktoré budem predkladať. Ďakujem pekne, pán Lievek, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel s vami podeliť s mojimi obavami v dvoch konkrétnych veciach. Prvá vec je konkurencieschopnosť a druhá je intelektuálne vlastníctvo, duševné vlastníctvo. Vy ste spomenuli, že vďaka TTIP sa zvýši konkurencieschopnosť. No otázka je, že E, na ktorej strane e, narastie e, tá konkurencieschopnosť a ako potom bude táto vplyvať na tvorbu a formovanie priemyslu, pretože sa domňam, že ako to teraz bolo presúvanie priemyslu smerom na ďaleký východ, tak teraz rovnako môže nastať presiedľovanie priemyslu smerom k našim pratiom za oceánom a to už aj nastalo, pretože už veľké automobilové firmy tam umiestňujú svoje závody a e, firmy napríklad BAS tiež začínajú tam investovať a umiestňujú svoje závody. A samozrejme to bude spojené aj s otázkou nezamestnanosti na našej strane Atlantiku. S tým sa treba zaberať a navrhujem, aby e, sme e, veľmi náležite vykonali analýzu v jednotlivých odvetviach, pretože napríklad čo týka strojárskeho, metalurgického alebo energetického odvetvia, na e, európskej strane nie je veľká konkurenceschopnosť e, a druhá otázka je e, duševné vlastníctvo. Američania a ich patentové právo zaklada veľa vecí, ktoré nezakladajú naše patentové predpisy. Napríklad tam sa patentujú počítače programy a obávam sa, že to môže byť veľký problém v budúcnosti pre našich malých a stredných podnikov, ktoré chceme u nás rozvíjať, pretože neregulovaný e, systém patentovej ochrany, ktorý nie regulovaný na úrovni Európskeho spoločenstva. E, to môže e, viesť k procesu brzdenia malých a stredných podnikov na našej strane oceánu. Náči. Ďakujem pekne, pani Kompula Náči, nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si, že e, ako z pohľadu výboru ITRA by to malo byť jedno doplnenie, pretože ja som tu mal veľa konkrétnych návrhov, ktoré zatýkali predaja technologických aspektov do USA, ale musíme si uvedomiť, že štandardy sú v podstate rovnaké, najmä keď hovoríme o zabezpečení e, bezpečnosti alebo dostatočnej kvality a obidve strany chcú podporovať dobrú kvalitu a certifikáty. Ale keďže nie sú identické, tak to môže vytvoriť dodatočné náklady a e, dodatočné náklady budú vyplývať práve z týchto rozlišných technických regulatív a tie by tu mali byť spomenuté. Um, Hovoríme to najmä, o dvojitom testovaní, čiže budeme musieť najprv testovať v Európskej únii a potom druhodne testovať v USA a to môže ovplyvniť až 20 konečnej predajnej ceny e, amerických výrobkov v EU a naopak. Takže e, návrhy v tomto smere by mohli byť doplnené do toho návrhu, e, ktorý pripravoval pán, pán predseda. Súhlasím, že energetika bude veľkou súčasťou tejto diskusie a myslím si, že pánovi spravodajcovi, vedení spravodajcom držam, držím len palce, aby napísali niečo rozumné k téme európskej energetiky a k severoatlantickej eh, aliancie spolupráce. Drž, držím vám palce a keď som čítal eh, tú tretiu časť, tak podľa mňa by tam mala byť aj možno väčšia miera verejnej podpory pre odlišné eh, energetické toky a táto téma je veľmi veľkou výzvou aj v Európskej únii, takže <laughs> aspoň to není teda od začiatku veľmi ľahké, ale svoj konkrétny príspevok napíšem potom. Ďakujem pekne, pani Rybacká. Bardzo dziękuję, pani Ďakujem, pán predseda. Najprv blahoželám za toto stanovisko. No, najprv mám všeobecnú váhu vyjednávania e, k téme TTIP e, vyžadujú oveľa väčšiu transparentnosť e, tieto informácie. A keď nemáme tieto e, vedomosti, tak sa to e, nahradzuje dohodmi a to isté je v oblasti T-typu. Stále je tu viac nepodložený názor a T-typ sa porovnáva s problémom akta. A ešte očakávam, e, že budem mať viac informácií. A po druhé, rozvoj technolo- informačných technológií e, veľmi e, umožňuje rozširovanie oblasti rozsahu zbieraných údajov. Ako sa má brániť nadmernému špehovaniu zo strany USA, ktoré prejavujú takúto tendenciu? Čo máme robiť, aby sme očakávali európske štandardy ochrany osobných údajov a európske štandardy zachovania súkromia. Ehm, posledná otázka, úplne súhlasím s veľmi citlivej otázkou ehm, duševného vlastníctva, ktoré sa ináč poníma v USA a u nás a tu na štandardizácia bude neobyčajne ťažká a môže byť veľmi problematická pre európsku stranu. Thank you very much, madam. Ďakujem pani. Ďakujem. Ďalší rečník je pani Del Castillo. Ďakujem, pán predseda. Ja samozrejme súhlasím s tým, ktorí povedali, že máme pred sebou jedinečnú príležitosť, eh, aby eh, sme eh, zabezpečili roztvor, pracovných miest a rozvoj pre Európanov a aj Severoameričanov. Je to príležitosť, ktorá eh, nám umožňuje eh, zabezpečiť eh, taký rozvoj ekonomického rozvoja, ktorý je dynamický a nevydaný a tiež to umožňuje podporiť základný pilier demokratického systému a hodnot pre ochranu slobody Takže je to jedinečná príležitosť nielen čo do ekonomických a e, spoločenských dôsledkov, ale aj politických dôsledkov, ktoré sú ďaleko siahle v takomto globálnom svete. Okrem toho myslím si, že treba byť dostatočne ambiciozný a zároveň prakticky a realisticky, aby sme pochopili, že nebudujeme i spoločný národný štát medzi USA a Európska únia. A my sa snažíme dosiahnuť isté dohody, aby sme zabezpečili prostredie voľného obchodu. Toto je prvé štádium tohoto vývoja, hoci je to veľmi ambiciozne v tomto prvom štádiu. Vidíme, že v skutočnosti témy energetiky v tejto chvíli ešte nie sú súčasťou hlavnej eh, činnosti alebo hlavného predmetu tej zmluvy. Ešte len musíme pripraviť samotnú kapitolu pre energetikov, čo do zásobovania aj surovín. A čo povedať k digitálnej oblasti, ktorá je taká dôležitá? Na to není ani určený horizont eh, a musíme vidieť eh, to presne a sústrediť sa na to, čo bude naozaj predmetom tejto dohody, pretože tu dočasný horizont a dočasný horizont prebude sa nebude siahať nad e, rámec starejšieho predsedníctva. A jedna vec sú aspekty surovinové a energetické, ale my už e, meškáme, aby som tiež žiadala kapitolu pre digitálnu oblasť a otázke po tomto osmom kole, ktoré ukončilo ten horizont, ktorý mám pred sebou, čo sa realisticky dá dosiahnuť a kam by sme sa mali, na čo by sme sa mali zameriavať v svete. dohvat e, a e, voľnom obchode z USA sme nedosiahli ešte nič konkrétne a preto musíme byť realistickí a porovnať to, čo e, od nás žiadajú a ako tiež dbať na malé a stredné podniky v našich štátoch. Pán predseda, tu som naľavo od vás. E, rovnako vidím pozitívne e, a vnímam pozitívne vašu správu, ako vnímam pozitívne aj celý projekt TTIP Eh, avšak existuje propaganda podobná ako je to eh, pri konflikte ukrajina rusko kde bohužiaľ z hľadiska propagandy viac robí ruská strana tak je to podobné aj pri ttip kde tá druhá strana kde chodím na akékoľvek konferencie tá druhá strana to odmieta a eh, šíri informácie ktoré nie sú pravdivé a šíri ich a, a je úspešná hlavne tam kde ľudia nemajú informácie a to je veľmi dôležitá vec jediná zbraň na to čo ja používam je že som si všetky štúdie pripravil preštudoval a vlastne potom týmto ľuďom ich ukazujem ako je štúdia o dopade na trhu práce na životné prostredie na medicínu lekárske výrobky služby kozmetiku potraviny nanotechnológie finančné služby a tak ďalej a tak ďalej. to je jediná zbraň a hovorím to preto že mali by sme pripraviť niečo aby sme aj my mali navrh v oblasti propagácie tohto projektu lebo tento projekt naozaj e, bude úspešný a prinesie iba z hľadiska zamestnanosti ten až fifteen tisíc pracovných miest na jednu miliardu e, obchodu. to znamená sú to veľmi pozitívne veci ale sú tu naozaj ľudia ktorí šíria podobne ako v rusko ukrajinskom konflikte negatívne správy o tomto projekte čiže v tomto musíme pridať a, a mať navrh. Ďakujem. Ďakujem, kolega Royal. Ja sa môžem krátko vyjadriť, lebo ja som sa prihlásil len preto, že ťažko rozumiem, že keď máme takýto projekt pred rukami a šancu e, zväčšiť trh a e, takto hlavne pre podniky v Európe e, zabezpečiť nové e, odbytové trhy a to je pre mladých ľudí aj možnosť e, tvoriť pracovných miest a keď tam sú problémy, tak je treba riešiť a nechápem, prečo sa hovorí len o problémoch. Je to obrovská šanca pre Európu a myslím, že by sme mali tu vytvoriť fanklub pre tento projekt a potom hovoriť o tom, o tých ťažkostiach, ktoré existujú a ako ich vyriešiť sú predsa e, väčšiné témy, ktoré e, nemusíme riešiť na úrovni spoločenstva. Nemusíme mať v mnohých oblastiach ani spoločné normy. A Počujem, že len kvôli dohode vol, e, na obchode medzi USA a Európou musíme umožniť fracking v Európe, tak to je úplne nezmysel. Už teraz je to tak, že v Európe štáty, ktoré to chcú robiť, to môžu robiť a tie, ktoré to nerobia, tak to nebudú robiť, tak potom nebudú ťažiť žiadny plyn a potom ho môžu kúpať od Ruska. To je ich problém. A mm, e, táto absolutizácia problémov, keď sa má stať centrálnym predmetom, je podľa mňa obrovská e, prekážka v takomto projekte. E, mali by sme čerpať z tých šancí, ktoré to obsahuje a potom sa zamerať na tie ťažkosti, ktoré tu sú a ktoré sú sporné, či ich možno vyriešiť. A to by bola inteligentnejšia cesta. Soumelis. Ďakujem Európska komisia, pán Soumelis, eh, DG obchod. Ďakujem za to, že ste uh, nám dali možnosť vystúpiť v tejto rozprave. Dovolte mi, keďže mnoho ľudí sa pomenulo časový ramec, eh, pre tú dohodu vám uviesť informácie o terajšom stave. Máme 8, 8 kolo vyjednávaní 7. februára prebehlo a ďalšie kolo e, má prebehnúť e, v apríli v USA a sme pripravení na strane EÚ dosiahnuť čo najväčší pokrok v roku 2015 za predpokladu, že to bude vyvážené a e, je to v rámci mandátu, ktoré sme dostali na to vyjednávanie a dúfame tiež, že USA budú môcť e, zabezpečiť e, tú legislatívu na podporu obchodu v následujúcich mesiacoch a že to umožní uzatvoriť e, cez pacifické vyjednávania o partnerstve a tie sú kľúčové pre to, aby vyjednávania o TTIP vstúpili do rozhodnej platnosti a samozrejme náš Cieľ je, aby sme mali ambicioznú komplexnú vyloženú dohodu a my to vidíme ako mnoho poslancov zdôraznilo dnes, že je to príležitosť, ktorú musíme využiť. Myslím, pán predseda, že vaše stanovisko kladí dôraz na Viacero veci, ktoré sú podľa nás dôležité, to sú energetika, malé stredné podniky, priemysel, na no to vetvia teda verejné obstarávanie a ak mi dovolíte niečo k energetike povedať, keďže mnoho poslancov sa k tomu vyjadrilo. My máme zámerom pokúsiť sa zahrnúť kapitolu o energetike do týchto vyjednávaní a keď mám reagovať na to, čo povedal pán Tajany, keď zúraznil suroviny, zameriava sa to veľmi na energetiku, ale my tu hovoríme o kapitále, o energetike a surovinách. K energetike eh, je dôležité zamrať sa zvonka na to, o čo nejde v týchto vyjednávaniach. Nejde tam o zvrchovné práva eh, využiť alebo ťažiť prírodné zdroje, Nede tam o rozhodovanie o tom, aký má byť e, energetický mix e, daného členského štátu. Je to len o tom, ako keď e, už je prijaté zrchované rozhodnutie, zabezpečí, že nebude diskriminácia voči podnikateľom, operátorom z EU a budú mať prístup e, k tomu, k e, ťažba prírodných zdrojov a tým chceme odstraniť e, obmedzenia, ktoré môže existovať v USA na ťažbu ropy a zemného plynu. Samozrejme, my sa snažíme zlepšiť našu diverzifikáciu Počul som, že jeden poslanec povedal, že e, nesmieme e, narazovať závislosť, ktorú máme od Ruska so závislosťou na USA. To nie je cieľom. My chceme mať e, diverzifikovanejšie zdroje, ktoré zvýšia našu energetickú bezpečnosť a Tiež ste spomenuli cenu vo medzeru, ktorá existuje medzi energetickými náročnými odvetiami na oboch stranách Atlantiku a myslíme si, že energetická kapitola v tomto môže umožniť e, priniesť riešenie tohto problému, pretože to bude tiež obsahovať viacero domácich riešení, ktoré EU bude musieť prijať a komisia sa pripravuje na to, aby postupoval týmto smerom. Viacerí poslanci tiež zdôraznili dôležitosť pokryť aj obnoviteľnú energiu a to je náš cieľ eh, v týchto vyjednávaniach, aby sme energetickú kapitolu eh, neobmedzovali na fosílne paliva a aj na ciele energetickej efektívnosti. A ako splniť eh, tieto cieľe v tejto kapitoli. A energetika je mm, pilierom ekonomiky, ako viacerí povedali, a tu sme sa rozhodli po prvýkrát eh, v vyjednávaniach o obchode, aby sme venovali osobitnú kapitolu malým a stredným podnikom, aby sme zabezpečili, že títo najprv e, dostanú informácie, aby ich mohli e, využiť e, tieto príležitosti, aby mali prierezové možnosti, ktoré môžu využiť malé a stredné podniky. Ďalej, No i z vás zvrznili konkrétne odvetvia ako automobily, priemysel a chemický toto sú priemyselné odvetvia, pre ktoré chceme mať e, osobitnú kapitolu v regulačnej časti dohody TTIP a nakoniec e, súhlasíme s tým dôrazom, ktorý kladete na verejné obstarávanie. Toto je veľmi dôležitá téma pre nás a je to súčasť e, vyjednávaní pre zabezpečenie dobrého prístupu na trhy s verejným obstarávaním v USA a prekonaniť. ťažkosti, ktoré existujú zo strany USA a ich eh, predpisov na úrovni štátov a federálnej úrovni USA. Ďakujem za vysvetlenia. Dovolte mi zdôrazniť eh, pár dôležitých vecí. Ďakujem vám za podporu, za všeobecné smerovanie toho stanoviska aj tieňovým spravdajcom. Budem čakať na vaše pozornice návrhy, môže byť veľmi užitočné, lebo súhlasím s väčšinou pripomienok, ktoré ste uviedli, aj ďalší poslanci, pretože je to veľmi dôležitá vec. Chcem privítať e, vedúceho výboru pre medzinárodný obchod kolega Lange, ktorý má na starosti TTIP a chcem povedať, že my nevytvárame nový štát, ako povedala pani de Castillo. Je dôležité si uvedomiť, že len vyjednávame otvorenie trhu. Máme dnes podobné vzťahy s Japonskom a Južnou Koreou Viem, že to nie je rovnaké USA a Japonsko, ale funguje to dosť dobre. Čiže všetko závisí od vyjednávania. Spomenuli ste plnú transparentnosť. To je dobre, ale um, máme tu jednotlivé um, vyjednávacie kola a po každom vyjednávaní sa objavia tieto správy z vyjednávania v internete a tie treba prečítať, pretože je to dôležité pre občanov a naša zodpovednosť je začať diskusie v našich regiónoch v EÚ a nakoniec máme my rozhodnúť, pretože to je dramatická otázka, že kto zaručí, ako povedala pani Ernst, kto zaručí všetko? Naši vyjednávači, a nakoniec aj my, poslanci v Európskom parlamente, budeme za to hlasovať a mali by sme začať okamžite naše vyjednávania s občanmi. Niektorí kolegovia, ako napríklad kolega Royal a kolega Maňka a Zelnatov a ďalší, odpovedali kolegom, ktorí majú pochybnosti. Pochybnosti sú dosť zjavné, ale musím vám povedať, niektorým, ktorí ste neboli prítomní, kolega Ešeník, ktorý má veľa problémov so všeobecnou vedcov, že my by sme nechceli mať sociálny alebo ekologický dumping. To je jasné, ale závisí to od vyjednávaní, otvorených silných vyjednávaní. Všetko je pred nami. Aj pred nami, poslancami Európskeho parlamentu. Takže nestačí sa stiažovať, že ale treba začať diskusiu, plnú diskusiu a konkurencieschopnosť. Samozrejme, e, chceme otvoriť naše trhy, lebo očakávame lacnejšiu energiu v Európe a konkurencieschopnosť závisí od cien energie. A uvidíme, ako dopadnú v tomto vyjednávania. A Právo duševného vlastníctva a autorské práva mm, tiež budú veľmi dôležité. Ako povedal zástupca komisie, jedna z najdôležitejších vecí je verejné obstarávanie. Samozrejme, ne, zhodneme sa na terajšej situácii. Verejné obstarávanie v USA je zatvorné našim podnikom Takže máme pred sebou veľa problémov a veľa diskusí a správne tu oznelo, že na americkej strane je lehota koniec 2016, lebo oni by asi chceli dokončiť to do konca obomovho volebného obdobia. Našťastie naša lehota je do, asi 2019, lebo to je koniec nášho volebného obdobia, takže budeme mať veľa času ja by som rád povedal, že nemusíme sa unáhliť v našich vyjednávaniach. Ale nemali by sme vyjednávať tak rýchlo. Mali by sme ísť krok po kroku a nakoniec to bude úspech na oboch stranách. Ďakujem pekne za vašu diskusiu a je dôležité, aby som poznal vaše názory aj pochybnosti. Je to dôležité aj pre Európsku komisiu, aj pre našich vyjednávačov. A naše stanovisko by malo byť dokončené čo najrychlejšie. 27. februára 12.00 bude lehota na pozmeňujúce návrhy 27. februára, takže prosím, pošlite vaše dovtedy predložte vaše pozmeňujúce návrhy. Kolegovia, chcel by som eh, pozvať piatich rečníkov do vypočutia Európsky parlament. Je otvorený diskutovať o TTIP dnes popoludní. Je to ďalší bod na programe, bod 14. No, v bode 16 asi nie, každý ostane do 18.30. Ďalšie zasadnutie výboru ITRE je 23. marca 6.30 popoludní v Bruseli a 24. marca 12.30 do 6.30 popoludní, čiže 23 marec je ďalšie zasadnutie a teraz sa vrátime k verejnému vypočutiu e, k dopadu TTIPu na oblasti politiky, za ktoré zodpovedná ITRE. Takže vítam e, hlavných rečníkov aj kolegov z výboru INTA, predseda výboru INTA, pán Bernd Lange, Dovolte mi povedať pár slov na začiatku. Eh. Mám tu naozaj veľa papierov a dokumentov, takže si to tu musím pohľadať. Thank you very much. Well, <clears throat> mm, we just finished our discussion Akurát sme diskutovali o TTIP. A vy ste si určite tiež vedomí, nakoľko je táto diskusia teraz, tak povediať, s horúcou témou vo všetkých oblastiach EÚ. Vidíme, že vzrastá odpor voči TTIP a toto by sme mali brať na zreteľ. Pokiaľ veríme v rokovania TTIP a otvorenie trhov medzi EÚ a USA, tak by sme si mali my, poslanci, byť vedomí situácie a e, chytiť sa zodpovednosti. Ja, ja to vnímam vo svojej krajine, tá diskusia je stále naozaj horúcej, horúcejšia je to oveľa viac otázka ideológie než reálnych faktov. Ľudia by radi mali prístup k informáciám, ale respektíve, ale najdôležitejšie pre nich je z ideologického hľadiska byť proti rokovaniam o TTIP. Takže si myslím, že by sme mali zmeniť tento prístup a zmeniť tú ideologickú diskusiu na reálnu diskusiu. A to je hlavným účelom tohto vypočutia. Odo mňa je to v tejto chvíli všetko. Rád by som teraz požiadal kolegu z INTA o naozaj krátke, úvodné vyjadrenie, pretože je trochu neskôr, je trošku viac hodín, než sme Eh, pôvodne plánovali, ale prosím, začnite. Áno, ďakujem, že ste ma takto láskavo upozornili. Budem naozaj hovoriť stručne. Nachádzame sa v pomerne naozaj roz, rozporúplných časoch. Pred chvíľou ste hovorili o tom, že sú tu akési ilúzie. A my sme na túto tému hovorili tiež aj na úrovni výboru INTA. V tejto chvíli je dôležité zvážiť, čo sa stalo počas rokovaní za uplynulý rok a pol. Aké je aktuálne stanovisko Európskeho parlamentu a aké poradenstvo môžeme našim e, zástupcom, ktorí budú rokovať, poskytnúť? Ja som samozrejme presvedčený, že TTIP musí prispieť k dobrým záujmom EÚ chceme v roku 2020 mať 20% podiel GDP a preto sa musíme pokúsiť sprevádzkovať naše nástroje a politiky EÚ v takom, takým spôsobom, aby, to, aby podporili tento náš cieľ. Preto si myslím, že je dobré, že prebieha vypočutie o otázkach súvisiacich z e, ITRE, pokiaľ ide o TTIP. Robia to aj iné výbory v tejto chvíli máme 14 výborov, ktoré vypracovajú stanoviska o TTIP 14, čo je podľa mňa mm, výnimočné v celkovej histórii parlamentu. Tieto aspekty sú naozaj relevantné pre EU. Energetika, samozrejme, tá je veľmi dôležitá, energetická bezpečnosť, možnosť e, noriem kvality v oblasti energetiky. A potom pre mňa je napríklad veľmi dôležité zamerať sa tiež na malé a stredné podniky a možno poznáte môj návrh uznesenia, kde som zaviedol špecifickú kapitálu, ktorá sa týkala práve MSP. Tieto by mali profitovať TTIP. A taktiež lepšieho regulačného rámca medzinárodnej regulácie noriem. Vďaka tomu perspektívy e, malých a stredných podnikov budú tiež ošetrené v TTIP. A princíp najskôr malý bude taktiež v dohode uznaný. Takže to je z mojej strany zatiaľ všetko. Veľmi ma zaujímajú vyjadrenia expertov v diskusii. Ďakujem pekne, takže prvá časť diskusie, vypočutia tu budem viesť ja a potom sa vyjadria aj ostatní kolegovia z výboru ITRE. Takže máme tu v tejto chvíli 14 e, stanovísk. Ste pripravení naozaj seriózne sa postaviť každému jednému tomuto stanovisku? Samozrejme, takže to stačí Vždy je to samozrejme ale. No a ja to ale nerad počujem. Ale teraz prejdeme k panelovej diskusii. Chcel by som pozvať pána Pavla Olekčoviča, ktorý je pred zástupcom výboru pre partner, európskych partnerov v týchto rokovaniach. Máte slovo na 10 minút, nech sa páči. Príjemné popoludne, ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Som veľmi rád, že tu môžem byť a porozprávať sa s vami o tejto veľmi zaujímavej téme. Bez mikrofónu. Prepačte, takže už to funguje. Ešte raz sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma sem dnes pozvali. Budem hovoriť v mene organizácie CIP, táto predstavuje e, podniky z regiónu Strednej a Východnej Európy a preto sme veľmi e, radi, že sa môžeme zúčastniť diskusie o otázkach e, TTIP. Vo všeobecnosti samozrejme podporujeme koncept TTIP, keďže tento umožní vyššiu mieru investícií a taktiež zabezpečí viac nových pracovných miest. Avšak sú tu rozdiely v hospodárskych sektoroch EÚ. Ja som optimistický. Domnievam sa, že sa podarí dospieť k pozitívnemu záveru medzi dvoma stranami, ale my na strane EÚ by sme si mali uvedomiť, že problémy prepojené na TTIP musia byť rozdelené do dvoch častí. Jedna sa týka vzťahov EÚ a USA. A tá druhá sa týka nás samotných, čiže samotnej EÚ a našich vlastných nariadení. Takže čo potrebujeme? Mali by sme mať rovnaký prístup k nafte a plynu, čo by naozaj posilnilo našu energetickú bezpečnosť a posilní to taktiež rozvíjanie energeticky intenzívneho priemyslu v EÚ. Dnes zaznamenáme veľmi dynamický rozvoj chemického priemyslu v, Spojen- v Spojených štátoch vďaka nízkej cene energie a e, prvotných surovín. Ako vidíte na tejto mape, priemysel v USA a nové investície do eh, oblasti eh, dra- dusika pochádza z EÚ. Tie investície pochádzajú z EÚ. A mali by sme si byť vedomi toho, že EÚ prišlo o veľmi veľa nových, možných nových pracovných miest. Uvedomujeme si, že nízke ceny energetiky a prvotných surovín sú nielen že prepojené e, k lacnejším zdrojom energie v USA, ale sú spôsobené najmä nižšími, nižšou daňovou záťažou a menšou mierou regulácií v oblasti životného prostredia. A toto by EÚ mala e, zobrať na vedomie. Aj z legislatívneho hľadiska. Čo EÚ potrebuje, aby, čo potrebuje EÚ implementovať predtým, než schválí TTIP? Napríklad v chemickom priemysle máme 6,5 eh, importných eh, eh, cieľ, čo ochraňuje naše chemikálie a derivatíva, ale keď vstúpi do platnosti TTIP, tak tento oddiel chemického odvetvia bude musieť byť zlikvidovaný od, od som období 5 až 10 rokov. Takže čo navrhujeme? Navrhujeme následovné. Obdobie pozastavenie až na 10 rokov. bilaterálne bezpečnostné opatrenia z jednotlivé zúčastnené strany by mali mať právo zvýšiť e, colné poplatky, pokiaľ tá druhá strana odôvodní svoje rozhodnutia. Toto opatrenie by mali byť be- be- povinné, e, pokiaľ má byť TTIP platné. Vítame informácie, ktoré sme dostali od generálneho rejiteľstva pre vnútorný trh priemysel a podnikanie, že nariadenie REACH nebude ovplyvnené a partnery z USA budú musieť pracovať v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto nariadenia. Ďalšia vec, tá je veľmi dôležitá. Je to jedna z hlavných tém o ktorej sa rokovalo počas predchádzajúceho obdobia a to sú emisie CO2. To je naozaj veľmi dôležitý hospodársky prvok, ktorý je in- veľmi prepojený aj s finálnou cenou trovarov. Emisie CO2 v roku 2013 v USA stúpli na 16,55 a v EÚ to číslo predstavovalo 7,35 tón per capita. Pokiaľ by sme vedeli, že cena nárastu jednej tóny CO2 predstavuje zhruba 600 dolárov, tak e, si ľahko vyrátame, že americká výroba je oveľa lacnejšia než výroba v EÚ. A teraz sa naskytá otázka, ako tento rozdiel prekonať. My uznávame, že americké snahy o zníženie emisí CO2 sú už e, uplatňované, avšak nie sú tie e, výstupy natoľko uspokojivé, ako by sme radi videli. A keď porovnáme priemysly EÚ a USA, tak je to zjavné. Vnútorné e, predpisy, na ktoré sa musíme zamerať. Ako som vravala, my podporujeme TTIP, ale musíme redukovať niektoré e, tieto opatrenia, aby sme zabezpečili rovnaké príležitosti férovú konkurencieschopnosť, ktorá povedie k ďalšiemu vývoju priemyslu v EÚ a vytvoreniu ďalších pracovných miest. Hovorím o úniku uhlíka, energeticky efektívne e, priemysle by mali byť na zozname E, carbon leakage až do roku 2020 alebo až do 2030 v prípade, že splňajú podmienky požiadavky BAT, čiže minimálne 25 svetových e, výrobcov bolo by dobre zabezpečiť, aby bolo 100% povolenie k CO2 e, zadarmo. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na fakt, že niektoré priemyselné podniky, ktoré už teraz sú na zozname u uniku uhlíka, nečerpajú e, plne z benefitov. Pokiaľ ide o rafinérie VU, tak tu dosahujeme vysokú mieru efektívnosti, avšak e, čerpajeme z benefitov iba na úrovni 75 Dostupná energetika by mala byť intenzívnejšie podporovaná zo strany EÚ. Musíme sa zameriavať na viac nových a vysokoefektívnych technológií. Napríklad úhelné e, elektrárne, tam by sa pomer malo veľa viac zvýšiť na trhu moje záverečné vyjadrenie k tejto prezentácii je zrejmé, a mne to je jasné, že v rámci e, toho priemyslu, ktorý tu zastupujem, tak teda energetický priemysel ako energetický náročný priemysel, Európska únia nemá tak priaznivé podmienky, ako majú Američania v tomto smere ale my v Strednej Európe chceme vytvárať nové pracovné miesta a vytvárať nové možnosti a nové kapacity, aby sme bojovali proti relatívne vysokej nezamestnanosti. TTIP by nám malo v tomto úsilí pomôcť a naozaj e, bojujem alebo argumentujem za osobitné zváženie energeticky náročného e, priemyslu alebo energeticky náročných odvetví priemyslu. Týka sa to celého priemyslu, vrátane MSR a týka sa to aj vlastne môjho návrhu, ktorý e, sa týka Eh, odvetví alebo teda výrobcov, ktorí majú vysokú mieru úniku uhlíka. Ďakujem pekne, pán Lechnovič. A teraz druhým rečníku bude Mariano González Tejada. Máte slovo, nech sa páči. Tiež 10 minút, tak vás môžem poprosiť. Hola, buenos días a todos y todas. Vengo de, de España. Príjemný deň vám všetkým. Som zo Španielska a som e, zo skupiny, ktorá sa volá Ekológovia bez národa. A, takže budem tu hovoriť e, o, naš, za, o našich pohľadoch. Som rád, že môžem byť v Európskom parlamente. Pevne verím, že moje postoje budú zaujímavé. No a v každom prípade rád by som avizoval, že niektoré z týchto um, tém sú pomerne komplexné. Máme tu len 10 minút a veľa z tých grafov, ktoré tu budem prezentovať, by si žiadali viac času, aby sme o nich mohli hovoriť podrobnejšie. Takže tie informácie vám dám potom, prípadne sú k dispozícii a rád budem konzultovať čokoľvek, čo vás bude zaujímať. Takže, v prvom rade, Takže pozrieme sa na niektoré e, dáta, ktoré, ako sme počuli v predchádzajúcej prezentácii, sú pomerne známe. V prvom rade chcem počerknúť, že Európska únia je energeticky závislá do 50%, ale čo je možno veľa dôležitejšie je vidieť, že e, ako, aká je spotreba palív. Napríklad 80, e, 80% je to ropa a potom iné nerastné zdroje 60%. Vieme, že to je zásadná téma, vypočuli sme si to pri predchádzajúcich diskusiách a s tým súhlasíme všetci. Ďalej chcem povedať, že táto energetická spotreba v, v Európskej únii sa najmä deje v oblasti dopravy. Doprava e, skonzumuje viac ako 30 primárnej energie a je to veľmi zraniteľný sektor, ktorý úzko závisí od ropy. To sme už spomínali a naozaj veľmi málo e, sa čerpá týchto zdrojov na úrovni Európskej únie. V tomto kontexte, tento kontext je kontext zraniteľnosti pre Európsku úniu, najmä od roku 2008 všetci veľmi poznáme eh, dopady, ktoré to má. Je to kontext eh, dlhosiahlej hospodárskej krízy, finančnej krízy. My teraz žijeme v období eh, globálnej transformácie, nielen z finančného hľadiska, ale dochádza aj k zásadným geopolitickým zmenám a dochádza k nezvratnému poškodeniu zeme, e, klimatickým zmenám a je to zásadne moment zmeny. Tie dve cesty, ktoré sú pred nami, e, najmä keď hovoríme o kontexte zmien, tak to nám ponúka dve stratégie. Jedna stratégia je pokračovať v tom business as usual, čiže robiť ďalej to, čo robíme, to, čo vieme. A na druhej strane je to adaptácia, čiže prispôsobiť sa novým podmienkam, novým, novej situácii voči tým zmenám, ktoré sú okolo nás v zásade vieme, že pokračovať v tom, čo robíme, je možno pohodlnejšie. Je to vlastne e, pokračovať v tej pasívnosti, ktorú sme si osvojili a e, pretože každé prispôsobenie sa alebo každá zmena spôsobuje strach, obavy. Je to zmena status quo, ktorá vlastne vždy len komplikuje celú situáciu. Európska únia si vybrala cestu e, pokračovať v tom business as usual, Netvárme sa, že tu je nejaká zmena, lebo zmena by znamenala energetický model, zmenu spotreby, zmenu výroby a to, čo tu vidíme, je to, že Európska únia robí to, čo už vie robiť. A síce snaží sa získať energetické zdroje, ktoré nemá na svojom e, území z iných krajín, e, zo zahraničia a samozrejme diverzifikovať zdroje týchto surovín. Chceme závisieť menej od Ruska, chceme E, závisí od iných krajín, prípadne od USA alebo od Kanady, od krajín, ktoré sú povedzme e, viac ideovo v zhode s nami. A sú to aj krajiny, s ktorými momentálne uzatvárame obchodné dohody. A tieto obchodné dohody to sú vlastne priblíženia, ktoré Európska únia využíva práve na to, aby získala prístup k energetickým zdrojom iných krajín. V každom prípade táto alternatíva, alternatíva pokračovať, ako sme robili až doposiaľ, tá je možno rozumnejšia, najjednoduchšia, ale e, zároveň nezabudnime na to, že aj tá má svoje problémy. Prvým z týchto problémov je energetická závislosť, pretože namiesto od Rusov budeme teraz závisiť od Kanady alebo od USA. Áno, diverzifikujeme, ale e, naďalej budeme závislí. Po druhé je to politická suverenita. Um, hovorili sme o tom, že v, pohode, eh, v podobe dohody TTIP dokážeme zabezpečiť energetickú bezpečnosť. To ma naozaj zaujalo, pretože um, ak v TTIP sú aj energetické časti a v prípade, že dôjde, nejaký, dôjde mu nejakému sporu medzi nadnárodnými eh, spoločnosťami Európskou úniou. Tie sa budú riešiť na medzinárodných tribunáloch, ktoré nemajú e, žiadnu, e, nespadajú do žiadneho suverénneho štátu. Čiže my prekračujeme vlastne národnú suverenitu v takej téme, ako je napríklad energetika a to odkazujeme na medzinárodné tribunály. To nie je dobré. A je tu ďalšia vec, e, ktorú častokrát vidíme v Európskej únii. Videli sme, ako smernica o kvalite palív, ktorú veď všetci veľmi dobre poznáte, alebo viacerí z vás, táto bola výrazne znížená alebo obmedzená, v podstate to je len papierový strašiak, ehm, práve preto, aby sme mohli vyhovovať, e, aby sme vlastne uľahčili rokovania s Kanadou a z USA. A to len preto, aby sme naplnili naše e, klimatické kompromisy a vlastne aby sme naplnili naše obchodné záujmy a obetovali sme naše klimatické kompromisy, ktoré sme dosiahli. Po druhé, je tu klimatický chaos pretože hovoríme to klimatický chaos, lebo to je lepšie ako klimatická zmena. Presne, že to vystihuje tú situáciu. Všetky nové zdroje energie, o ktorých sme počuli, čo sú vlastne eh, napríklad eh, eh, bridlicový plyn, bitumeny a ropa z bridlicových ložísk, vidíme, že to opäť má väčšiu mieru produkcie CO2 ako tradičné zdroje palív. Povedať, že Európska únia zahráva kľúčovú úlohu vo svete v oblasti znižovania skleníkových plynov, nuž tak podľa mňa to je veľmi absurdné niečo takéto povedať. My sme tretí najväčší spotrebiteľ primárnej energie vo svete a máme v tomto smere kľúčovú úlohu, ktorú zohrávame najmä v oblasti znižovania, alebo respektíve v našom prípade produkcie zdrojov CO2. Takže musíme si uvedomiť, že úloha, ktorú zohrávame a budeme zohrávať, bude naďalej zásadná. Žiaľ, nie je tým správnym smerom. Štvrtý aspekt je cena príležitosti, náklady na príležitosť. Všetky nové zdroje energie vyžadujú obrovské investície. Znamená to, že všetky veľké investície, ktoré si to bude vyžadovať, ktoré by sme mali vložiť do obnoviteľných zdrojov energie, e, tak tie budú zamerané na e, podporu a vlastne udržiavanie toho existujúceho modelu v oblasti fosilných palív. A to, čo je možno najdôležitejšie, je, aby sme v konečnom dôsledku, aby nás to neprinieslo k tomu istému bodu, z ktorého sme vykročili. Pretože e, tí, ktorí závislia od e, e, fosilných palív, je to vlastne obmedzený zdroj, ktorý jedného dňa skončí. A vlastne aký je, aká je situácia, či to pre, predložíme alebo nie, nakoniec aj tak ocitneme v tom istom momente. Tento obrázok, to je obrázok tzv. vlastne výroby E, ropy a palív z ropy. To je vlastne graf, ktorý zachytáva, kedy dochádza k vrcholu, kedy dôjdeme k vrcholu a kedy vlastne dôjde k poklesu. A vlastne vidíme, že ten moment úpadku, teda ako náhle dôjde k tomu vrcholu, ten sme už prekonali, Niektorí hovoria, že to bolo v roku 2006, niektorí v roku 2010, ale tak či tak v istom momente výroba ropy začne klesať. Na to nezabudnime. A vlastne všetky tie hospodárstva, ktoré závisia od ropy, nebudú mať žiadnu inú alternatívu. A všetky tie energie, o ktorých hovoríme, nekomerčné zdroje, bridlicové ložiska, bitumeny a tak ďalej, to nič nezmení. To je vlastne len posunutie tohoto vrcholu o trochu ďalej nemôžeme si navrávať, že môžeme zachovávať tento súčasný model spotreby, eh, spotreby primárnych zdrojov. To nie je postavené o žiadne vedecké zdroje. Pomôže nám to predlžiť situáciu o 3, 5, 10 rokov, ale na konci skončíme tam, kde sme začali. Opäť budeme mať iba väčšiu klimatickú zmenu a naďalej budeme narážať na to, že nedokážeme eh, nájsť nové ložiska eh, podobných zdrojov energií. Na záver, hovorili sme o tom, ako vlastne Spojené štáty e, vlastne spôsobili energetickú revolúciu, hovorili sme tam vlastne aj o e, nových zdrojoch energií a teraz vlastne tie posledné dáta, posledné správy, ktoré máme, toto je štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Nature, ktorá hovorí, že e, prognostici vlastne sa milili hneď od, od základu to sú vlastne tie rôzne analýzy, rôzne vývoje, tam boli vlastne predpoklady, ktoré boli, tá priemerná je EIA, čiže Severoamerická energetická agentúra a všimnite si, že ten najoptimistickejší e, to bol Goldman Sachs, tí mali najoptimistickejší odhad. Z hodov okolností Goldman Sachs, tí istí, ktorí robili grécké audity a ktoré vlastne robili analýzu pre gréckých financií a klamali, tak vidíme, že vlastne oni urobili zásadnú chybu v odhadoch a v prognózach. Takže to, čo si musíme uvedomiť, to je vlastne len podpora finančnej bubliny. Európska únia eh, bude ďalej pokračovať eh, v ceste Spojených štátov, budeme vytvárať ďalšiu finančnú bublinu, ktorá bude sa opierať práve takéto analýzy a nebude to sa opierať o žiadne vedecké fakty. Ďalšia štúdia, pomerne nedávna, z ďalšieho významného časopisu, ktorá hovorí podobné, Ehm, ten modrý, modrá časť je vlastne reálne zásoby eh, zemného plynu v USA, červená časť je reálna, reálna tá červená časť boli ehm, odhady prognostikov, takže vidíme, ako to bolo absolútne nereálne. Vidíme, že všetky odhady sú výrazne naddimenzované a v zásade nebudeme mať ani toľko ropy, ani toľko energie, ako odhadujeme a rozhodne nebudeme mať toľko ropy a toľko energie, ako máme k dispozícii teraz. Môžem ešte minútu. Na záver by som rád povedal, na záver by som na záver by som to rád ukončil tým, že veľmi dobre vieme, že teda ropa je lacný zdroj energie. Je veľmi lacný, ale má to aj konjunkturálne dopady a vedie to k špekulatívnym presahom. A za, skončím tam, kde som začal. Európska únia sa chce zmeniť. Hľadáme alternatívne zdroje, hľadáme nový kontext, ale nevyžaduje si to, aby sme zmenili spotrebu energií, aby sme vlastne zabezpečili menší objem prepravy tak v mestách, tak v oblasti výroby, tak v oblasti priemyslu, ako zabezpečiť väčšie úspory a zároveň ako vyrábať obnoviteľnými spôsobmi a ako napríklad podporovať model polnospodárstva, ktorý bude agroekológia, ktorý bude e, oveľa udržateľnejší a bude mať menšiu spotrebu fosilných palív. Takže alebo budeme meniť tento model, alebo sa nakoniec ocitneme tam, kde sme začali, akurát urychlíme klimatickú zmenu a budeme mať menej finančných zdrojov, ktoré nám umožnia riešiť všetky tieto zmeny, ktoré sú nevyhnutné. Ďakujem pekne. Thank you, thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán González Tajada. Takže teraz otváram priestor pre otázky, pretože teraz bude priestor pre diskusiu medzi členmi poslancov, medzi členmi eh, poslaneckého výboru ITRE. A máme teraz eh, priestor, ak by som mohol, tak začnem ja. Otázkou pána Olechnoviča ako spravodajca. Moja otázka sa týka LNG eh, vývozu zo Spojených štátov do Európy, pretože štúdie ukázali, že Spojené štáty majú oveľa atraktívnejší, sú oveľa atraktívnejší trh než Ázia a terminály, či už sú v Číne, v Indii alebo v Japonsku, nemusia byť e, nevyhnutne v západnej alebo východnej Európe pre LNG. Akým spôsobom dokážeme zabrániť tomu, aby e, vlastne došlo k takémuto odklonu? To je jedna otázka. A druhá je to takmer vlastne úplný zákaz na vývoz e, surovej ropy z USA. To je pre nás tiež problém. Takže otváranie trhov, lebo TTIP hovorí o otváraní trhov. Nič viac, nič iné a pánovi Gonzalesovi Tajadovi by som adresoval túto otázku. Výroba biopalív a zároveň aký dopad vnímate z oblasti T-typu na oblasť výroby biopalív. Ako určite viete, prvá generácia biopalív to rozhodne nebol nejaký vynikajúci nápad. Najmä to vyplýva z, z nepriamej zmeny využitia pôdy. Takže teraz by sme sa mali pripraviť, mali by sme pozmeniť legislatívu o biopalivách, tak aby sme sa možno odvrátili od tejto pôvodnej myšlienky a ako vy vnímate dopad T-typu na výrobu biopalíva na túto legislatívu. No a ešte rád by som sa spýtal nášho kolegu z INTI, nech dá on priestorné otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Úprimne, nie je mi úplne jasné to, aké sú vaše očakávania od T-typu, od vás oboch. Na jednej strane jeden z vás spomenul otázku karbonových a uhlíkových únikov, vy ste spomenuli vlastne celkovú inú zmenu e, využívania energií, ale aké má toto presahy na TTIP? Znamená to, že by sme nemali znižovať e, colné bariéry práve kvôli odlišným situáciám v oblasti hospodárskej súťaže na odlišných stranách Atlantiku? Alebo by sme mali zaviesť nejaké špecifické CO2 pravidlá, nejaké klimatické pravidlá, ktoré by tu boli zakomponované do dohody TTIP, ktoré by hovorili o otázke energetickej účinnosti. Čo by to presne znamenalo? E, my tu hovoríme o energetickej kapitole, ktorá má mať e, akési kritéria udržateľnosti. Znamená to, že vy žiadate väčšiu mieru energetickej účinnosti, je tu spolupráca medzi Európskou úniou a USA v oblasti Energy Star. Malo by toto byť súčasťou dohody. Takže aké sú, moja otázka je, aké sú vaše konkrétne požiadavky na TTIP? Čo by sme mali dať do TTIPu podľa vás? Ďakujem pekne, pán e, kolega Kelly, jedna minúta. Ďakujem pekne. Ako člen tak ITRE, ako aj INTA, mám o toto veľký záujem. V prvom rade chcem povedať, že že to, čo ste hovorili, je pravda. Máme zodpovednosť predať túto tému našim občanom a vysvetliť im to. A najmä ehm, na druhú stranu dostať tie pozitívne správy, lebo stále vidno všade iba negatívne správy a um, tie pozitívne rozhodne neprevládajú. Um, ak, ak sa teda zbavíme tejto možnosti, čo, čo alebo kto je náš najbližší alebo najprirodzenejší prírodný spojenec? aké by boli dopady, keby sme nevyužívali e, tie zdroje a tie potenciály, ktoré máme v oblasti surovín a vlastne väčšieho trhu pre suroviny. Hoci vieme, že fracking nám e, toľko zdrojov nezabezpečí, ako chceme, aká je alternatíva? Naďalej vlastne využívať ropovody z Ruska, tak droho, ako to len bude trvať? Ďakujem pekne, pani Kirton e, Darling. Ďakujem pekne. Rada by som sa vrátila k Bencovej otázke. Ehm, zaujalo ma v prezentácii, že tu máme špecifickú kapitolu o energetike, ktorá je v rokovaniach T-typu a bolo by zaujímavé vedieť, čo si myslíte by malo byť eh, v rámci tejto kapitoly. Pretože rozhodne podľa mojej perspektívy sa teraz eh, pozeráme na eh, vlastne ten vysoko ambiciózny T-typ, ktorý bude mať za úlohu vyrovnávanie štandardov a ehm, a nemá pohroziť štandardy na oboch stranách. A v tomto smere je tu viacero zaujímavých eh, test, ktoré môžeme vlastne preskúmať. Týka sa to možností presaz, pre, eh, vlastne presadzovania zelených tovarov, energetických technológií. Rozhodne USA má v tomto smere obrovský objem v oblasti vývoju, v oblasti inovácií. To je niečo neporovnateľné s nami. Je niečo, čo dokážeme urobiť my, najmä napríklad v oblasti spájania energetických výskumných kapacít, aby sme dokázali prepájať náš výskum s týmito štandardami a aby tie výsledky mohli byť oveľa konkrétnejšie. Všetko, čo počujeme, je stále to, že by sme mali e, vlastne ponechať naďalej exportné alebo teda vývozové limitácie na ropu a plyn. Ale energetika je oveľa viac než len toto. Čo viac tam máme dať? Ďakujem pekne, pán Grobarčík. Ďakujem aj ja. Myslím, že bude lepšie sa pána Olechoviča spýtať po polsky. Pán predseda, ja mám otázku k e, vášmu vyjadreniu V otázke e, týkajúcej e, sa s e, chemickým priemyslom a jeho odchodom, ktorý je veľmi dôležitý pre Európsku úniu a povedali ste, že ak za 5 rokov sa celná sadzba zniží na nulu zo 6,5%, tak bude úplne zdevastovaný chemický trh v Poľsku, nielen v Poľsku, ale aj v Európe tiež. Preto sa chcem pýtať, že ako hodnotíte že o koľko sa zmenší ten trh a o koľko dôsledku takéto činnosti ehm, stratíme pracovný miest, hlavne v ťažkom priemysle. Eh, Mr. Žadó. Ďakujem pekne, pán Žadó. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Mňa prekvapil príspevok zástupcu CEEP V tom dokumente je veľa čísel. Je to zaujímavé, ale nie je tam číslo po e, štátnych z vašich členov, ktoré naozaj intenzívne čerpali z e, kvót CO2 zadarmo. E, pred časom, počas think tanku Sandbag, tu bolo 1,5 miliardy valorizácie CO2, teda kvót zadarmo CO2 ktoré neboli zaplatené, ale na ktorých eh, bol získaný veľký zisk. A dokonca aj prevádzky, ktoré boli zavreté, ešte stále čerpali z kvót. Takže, keď hovoríte o minulosti, mohli by ste povedať, že európska klimatická politika bola veľmi prínosná pre všetkých tých, ktorí produkujú veľa CO2 alebo ktorí e, sú energeticky intenzívni. A pokiaľ ide o TTIP a energetiku, tak ten cieľ Európy a Európskej komisie je prístupiť samozrejme k bridlicovému americkému plínu. Vidíme, že väčšina z neho ostáva v Spojených štátoch. A rovnako sa to robí aj v na v Európe, v Polsku a Rumunsku, ale to dúfam nie je v duchu našich klimatických záujmov. Ďakujem pekne, ja mám jednu otázku na pána Techadu. A to následovne vy ste povedali, že mali by sme radšej rozmýšľať nad alternatívami a šetriť energiu a nedovážať e, energiu. A ja mám takéto otázky. Ako samo postupovať s energeticky náročnými odvetviami, aké sú vaše e, návrhy a teraz zásadne, čo má v TTIP byť napísané k energetickému trhu, má byť vyňatý, alebo má byť časti vyňatý, alebo má byť tak či onak naformulovaný a ešte môže byť TTIP využitý na zníženie spotreby energie a e, podporiť obnoviteľnú energiu a je TTIP nutné, aby sa pokryl dopyt po energie, teda potrebujeme e, tedy, aby sme pokryli dopyt po energie, to je podľa mňa dosť dôležité, potrebujeme niečo také a poslúži mi to e, vo veci obnoviteľných energií, to sú moje hlavné otázky. Mojsa, as the next speaker. Ďakujem pekne, pán Mojsa, ako ďalší rečník. Ďakujem pekne, rád by som e, stručne posilnil túto tému a počerkol túto, túto otázku, ktorú spomínal aj pán predseda. Sice, že to taký dlho vytvorený mýtus, že TTIP bude nejakým spôsobom zvyšovať energetickú istotu v Európe, pretože diferenčná cena trhu je oveľa zaujímavejšia na azijských trhoch, to je na jednej strane. A na druhej strane USA má dlho e, vlastne už zavedený zákaz na vývoz ropy od 73. A mňa zaujíma, že či toto je špecifický bod, o ktorom sa rokuje zdá sa, že to je také tabu pre Američanov. Ehm, boli tu e, vlastne isté obmedzenia pre Kanadu, boli tam nejaké výnimky pre Mexiko, to bolo výnimočné na úrovni nafta. Takže e, dokážeme v tomto smere my sa vysporiadať s týmto zákazom na ehm, vývoz e, ropy a súhlasím s tým, že energetická bezpečnosť je oveľa viac než len vývoz a dovoz ropy. Ďakujem. Ďakujem za vaše otázky. Teraz pán Martinez. Prezident, uh... Ďakujem, pán predseda. Vy ste pred chvíľou hovorili o tých, ktorí pochybujú o dobrých stránkach tejto dohody. Dobre, ale na, taktiež si nemôžeme myslieť, že tá dohoda bude alfa a omega, ktorá vyrieši naše problémy v Európe. Pán Polenkovič, pred chvíľou ste hovorili o nejakých číslach v prezentácii a hovorili ste o potrebe zlepšovať konkurencieschopnosť európskych podnikov a urobili ste paralelu medzi emisiami CO2 amerických priemyselných podnikov a európskych. A taktiež ste hovorili, že Európa by mala prijať opatrenia, aby mala dostupnú energiu. Hovorili ste, že Európa by mala naďalej e, poskytovať zadarmo kvóty na znečistievanie, ale jednoduchá otázka. Vy ste zvážili náklady vašich požiadaviek a kto by to potom podľa vás mal zaplatiť? Uh, thank you very much. Um, uh, kolik... Ďakujem, kolega Tošňovský. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem, pán predseda. A ja som z tých, e, kto vidia práve v tejto obchodnej zmluve, teda zvrazňujem obchodnej zmluve, veľmi zásadný a dôležitý krok Európy. Z tých e, dvoch. Preto by som mal otázku na oboch e, pánov. Znamená to, že keby sme neprijali toto otvorenie, čo potom? Uzatvoríme Európu v terajších kritériách? teda budeme ďalej postupovať e, v tej väzbe na Rusko a s veľkou závislosťou táto obchodná zmluva predsa otvára ten obrovský trh, e, ktorý zároveň prináša nové technológie a ruší tie bariéry, ktoré máme pred sebou a ktoré tú Európu uzatvorili. Mňa by zaujímalo, čo by nastalo, keď sme tú zmluvu neuzatvorili. Pretože tie argumenty, ktoré tu zneli, eh, my z nej, že negujeme tie argumenty a máme potom argument energetiku, ktorý sa vyslovuje za najväčšie otvorenie. Our... Ďakujem. Teraz eh, naši hlavní rečníci v tejto diskusii V akom poradí chcete začať? Well, five minutes all together for all the question, eh, answers, answers. 5 minút dokopy máme na všetky odpovede. No, European Parliament, we don't, we are in a hurry. Microphone, okay. Well, okay. Now it's working. No, sobre todo lo decía pensando en los traductores. Eh mne ľúto, že som hovoril tak e, rýchlo a som to stiažil tlmočníkom, no, čo sa týka biopalív. Biopaliva preukázali, keď, odkedy Európa sa na ne zamerala a vsadila na ne. Biopalíva, odkedy Európa, odkedy sa ukázalo, za posledné posledných 6 rokov, kedy ich EU pokúšala sa použiť ako jedna z obnoviteľných zdrojov, tak sa ukázalo, že oni tak neznižujú dopady na životné prostredie, hlavne e, skleníkový efekt. A napríklad e, sový olej, ktorý pochádza z Indonézie, vrátanie tých e, faktorov priamého použitia a faktorov emisí e, z spôsobených e, odlesňovaním, ktoré spôsobujú. USA tiež e, vyrábajú veľa biopaliv, hlavne bioetanol. A mohol by byť spôsob, ako vďaka tomu bioetanol by mohol ľahšie vstúpať do EÚ. A bio paliva veľmi súvisia s, s potrebou mm, e, e, ropy a keď sa bude spotrebovať menej ropy, keď sa bude viac, e, bude sa vyrábať viac potravín a menej potravín na svete, toto nebude energetický zdroj, ktorý bude zaujímavý z hľadiska dopravy. Čo sa týka frackingu, ja som v mojej správe nechcel povedať jasné riešenie, ale povedať, že v EU mm, sa snažíme zabísť e, s e, modelom, e, ktorý nahradzuje fosilné paliva a Keby sme mali, zavisali od eh, týchto zdrojov ako je fracking, tak nám to dá len e, trošku e, malú maržu a pár rokov, ale čo sa týka klimatických zmien, nás to dá do horšej pozície a nakoniec bude mať eh, menej zdrojov na no transformáciu našej ekonomiky. Alternatíve k frackingu sú ehm, pokúsiť sa zlepšiť energetickú efektívnosť budov a pripraviť sa na vyčerpanie zemného plynu, ktorý bude trvať eh, o 5 rokov viac ako fracking, ako plyn z frackingu. Čo sa týka ťažkého priemyslu, s iným alternatívnym ekonomickým modelom, ktorý prijala EU na ďalších 50 rokov uvidíme, e, ako sa budú rozvíjať e, odvetvie ťažkého priemyslu. Energetický trh nepoznám presne, ale Európska unia s e, zmluvou TTIP, ako sa ukázalo, žiada e, voľný e, prístup, aby USA obmedzila, ob, zrušila obmedzenia, ktoré má na e, vývoz brdlicového plynu ropy. Ide o prístup k týmto energetickým zdrojom a tie energetické zdroje nebudú prospešné na globálnej úrovni pre nikoho. Takže buď sa radikálne zmený e, spôsob a cieľ, alebo to nemá veľký zmysel. V obnoviteľných energiách je to málo prístupov a obnoviteľné energie e, budú prináležať e, elektrickým zdrojom. A tu sa snažia predávať e, buď s ropou alebo zemným plynom, ktoré budú slúžiť pre dopravu. Takže my naďalej závisíme od Ruska. Problém nie je, že závisíme od Ruska, ale že závisíme naďalej od e, fosilných e, paliev, či už od Ruska alebo USA. Pri TTIP e, um, budeme viac závisieť pri fosilných palivách od USA, menej od Ruska, ale 5 rokov budeme zase v rovnakej situácii. Nezávisí to od jediného mojho riešenia, je to spôsob riešenia, teraz máme globálnu výzvu a uvidíme, ako čeliť e, tejto výzve. Ďakujem. Oh, thank you very much. No... Ďakujem za vaše odpovede z hľadiska času, to bolo výborné. Pán Olechnovič, 5 minút. Uh, many, many questions, but uh, let me start with general. Začnem so všeobecnými pripomienkami. Pokúsim sa všeobecne vyjadriť k otázke TTIP, či máme sa tým smerom uberať alebo nie. Či máme o tom vyjednávať alebo nie a či sme spokojní alebo nie. Evo ešte to nie je ukončené a závisíme od jedného hráča v Európe a máme tu e, veľký problém. Je tam príliš veľa jednoduchých odpovedí. Musíme myšlieť na partnerstvo. Sme dôležití partneri, musíme si zvoliť diverzifikáciu. Nejde o to, že máme rozvíjať vlastnú výrobu. Ak budeme mať zabezpečených partnerov, musíme myslieť na možnosť zmeniť situáciu a pokúsiť sa nájsť riešenie, aby sme boli partneri pre ďalších väčšiu efektívnosť viac nových technológií, ktoré nás dostanú do pozície, aby sme boli partneri pre najväčších hráčov. A chcem odpovedať na otázku ArcelorMittal. Ja aj s vedúcim letu skupiny sme boli na programe veľkých investícií ťažby ropy v mori Naša rafinária je najlepšia na svete čo do efektívnosti. Takže možno prežijeme a možno budeme v stave rozvíjať vzťahy s ďalšími. A to malo pochádzať a keď hovoríme o um, mm, TTIP, o dohode o obchode s USA, osobne, môžeme podpísať dohodu z USA, obzrenie máme aj iných, ale samozrejme rozdiely musíme premyšľať nad tým, ako zabezpečiť, že budeme spolu, že chceme mm, byť e, partner, ako môžeme podporiť jeden druhého, keď to bude potrebné, na základe pravidiel. Je e, veľa otázok spojených s našimi vnútornými existujúcimi organizáciami. My zastupujeme 11 štátov. 11 štátov z HDP. Ak neurobíme nič, aby sme zmenšili túto medzeru, myslíte si, že Spojená Európa dlhodobo bude existovať? musíme rozmýšľať e, na, na regulácii, aby sme e, zabranili aj ďalším krokom silných hráčov. To je všeobecná otázka. Keď e, použijeme LNG z USA, môžeme nakupovať za najlepšie zmluvy, ktoré príjmeme. Uh, uh no and answers, but... Takže žiadne podrobné otázky ani odpovede, ale skôr všeobecná odpoveď. Je to prvá časť našej diskusie. Chcem sa vám všetkým panelistom veľmi pekne poďakovať za prejavy a za to, že ste sa zúčastnili tejto veľmi dôležitej diskusie. Sme si istí, že eh, pred nami leží veľmi veľa otvorených otázok, veľmi veľa práce. A veľmi radi si samozrejme tiež vypočujeme na záver diskusí aj stanovisko Európskej komisie. Pretože Európska komisia, ako vieme, je zodpovedná za konkrétne rokovania a tie budú dnes tým najdôležitejším prvkom ktoré nám pomôžu dosiahnuť najlepšie výsledky pre EÚ. Aby EÚ na záver bola víťazom. Takže ešte raz sa chcem poďakovať rečníkom. A prejdeme teraz e, k ďalšej časti diskusie. Odovzdám predsedníctvo, slovo kolegovi Bernd Langemu Ďakujem, pán predseda, že ste mne posunuli predsedníctvo počas druhého panelu. No a teraz sa dostávame k jadru dohody. Perspektíva TTIP pre malé a stredné podniky a špecifické priemyselné odvetvia. Ako som na úved hovoril, myslím si, že TTIP by malo byť pre EÚ zásadne prínosné Malé a stredné podniky sú špecifický sektor e, priemyslu. Máme tu truch rečníkov. Prvý, prvá je Pia Eberhard z Corporate Europe Observatory a dám je teraz slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, a taktiež ďakujem aj výborom za to, že ma pozvali. Zameriam sa na jeden špecifický aspekt, nie na MSP, ale na rizika E, možných riešení e, konfliktov do TTIP. To je totiž to moja oblasť a budem to ilustrovať na príklade sektoru energetiky, pretože to je pre tento výbor zaujímavé. Stručne najprv vysvetlím, aj keď to možno nie je potrebné, čo je to riešenie sporov investorov versus state ISDS. Budem hovoriť o niektorých prípadoch ISDS v energetickom sektore, ktoré sa už dejú aj sa už diali v minulosti. Taktiež vysvetlím, čo by sa stalo v energetickom sektore, pokiaľ by riešenie sporov investor versus štát bolo zahrnuté v TTIP. A taktiež e, budem hovoriť o e, agende reform Európskej komisie. Väčšina z vás vie, že Európska komisia vyhlasuje, že rieši všetky problémy ISDS. Takže čo je to ISDS, investor štát, e, riešenie sporov? Budeme používať skratku ISDS. Takže väčšinou firmy priamo e, obvinia štát mimo jeho právneho systému pred e, arbitrážnym súdom a cieľom takýchto obvinení tie môžu byť rôzne. Môžu to byť rozhodnutia parlamentu, môžu to byť rozhodnutia Ehm, výkonných síl. A základom takýchto postupov sú práve medzinárodné investičné dohody. V princípe investori môžu e, sa stiažovať, pokiaľ ide o duševné vlastníctvo alebo, alebo práva majetku tie, keď boli porušené, tak vtedy sa môžu investori stiažovať. Tu vidíte, ako narastajú takéto e, situácie od konca 90. rokov. Naozaj je to akási explózia prípadov. A koncom roku 2014 už bolo 600 takýchto prípadov e, investor versus štát a teraz je to pravdepodobne aj viac pretože v niektorých prípadoch e, takýchto právnych um, takýchto žalob o nich veľa ani častokrát ani nevieme. Častokrát je to arbitražný súd, ktorý rozhoduje o prípadoch a ktorý podľa svojich úvah e, interpretuje právne predpisy. A trpia týmto aj mm, členské štáty EÚ. Tá čierna krivka ako vidíte, e, veľmi narastá. Aj tá červená linka narastla, to sú Spojené štáty, ale tam ten náraz nie je taký veľký. Čiže tento systém už nie je len o investoroch zo severu, ktorí sa súdia s krajinami z juhu, teraz sa to vracia do krajín, ktoré to samotné vymysleli. A energetický sektor je veľmi Eh, relevantný. Tá presvedka je dosť malá, ale ten modrý sektor dole, to sú prípady súvisiace s elektrinou, s energiou v prípade takýchto ISDS. Tá purpurová časť, alebo fialová, sa týka ropy a mm, plynu a žálob týkajúcich sa tohto odvetvia. To je len za rok 2014 Takže keď sa pozrieme naozaj na uplynulý rok, tak ten energetický sektor je skutočne kľúčový. Je to veľmi veľa žalob, ktoré smerujú proti energetickému sektoru. Je ich oveľa viac než v iných sektoroch. A teraz vám predstavím niekoľko e, žalob. možno o niektorých zvie, viete, možno ste počuli o prebiehajúcej žalobe ener- švédskej energetickej firmy Waterfall. E, ktorá žaluje Nemecko o 4,7 miliard eur v kompenzáciách, pretože Nemecko zrušilo jadrovú energiu e, na svojom území. A tá istá firma žalovala predčasom Nemecko, o tom sa až tak veľmi nevie, a tam žiadali o 1,4 miliardy eur e, v rámci kompenzácií za obmedzenia e, uhelných centrál uhelných elektrární v Hamburgu a časť e, uzmiernenia či vyšetrenia tohto prípadu sa týkala zníženia environmentálnych noriem. A ďalší prípad, ktorý v tejto chvíli prebieha, ešte o tom nie je rozhodnuté, je kanadská firma Lone Pine, ktorá sa venuje e, ťažbe ropy a, ole, a plynu, ktorá podala žalobu na svoju vlastnú krajinu, na Kanadu, a chcú 200 milión kanadských dolarov ako kompenzáciu kvôli opatreniam, ktoré sa týkajú provincie Quebec, kde bolo uvalené moratórium na fracking. Prípad, o ktorom už bolo rozhodnuté, aj keď sa ešte nerozhodlo o množstve, o, o sume kompenzácie, je otázka mobile, mobile investment – čo je súčasť Exxon Mobil, najväčšej ropnej spoločnosti na svete. Exxon Mobil a ďalšie ropné spoločnosti žalovali Kanadu a už e, dostali vďaka vý, vý, výroku a arbitražného súdu e, im bolo prísúdené, pretože Kanada požaduje od ropných spoločností, aby nutne investovali do výskumu a vývoja a voči tomuto sa tie firmy ohradili. A ďalší prípad CMS Gas, americká firma versus Argentína, kedy tá firma vyhrala už 133 miliónov amerických dolárov kvôli cenovým obmedzeniam za plyn, ktoré Argentína v rámci svojej hospodárskej krízy e, určila. Čiže to je len taká ochutnávka opatrení týkajúcich sa energetickej politiky a regulácií v energetickom sektore, ktoré vďaka tomuto systému e, vyvstali. No a čo by sa stalo, pokiaľ by sme my zahrnuli ISDS do TTIP? tak by sa presne takéto žaloby, ako som práve popísala, mm, ocitli aj u nás. Respektíve existovalo by riziko, že členské štáty EÚ a celkovo EÚ by boli žalované kvôli environmentálnym právnym predpisom, Taktiež tu hrozí, že budú žaloby kvôli e, kontrolovaným cenám energie, čo môže byť e, dôležité napríklad počas hospodárskych kríz. Potom je tu hrozba žalob voči zásadným politickým rozhodnutiam, ako napríklad Nemecko, keď sa rozhodlo e, odstúpiť od jadrovej energie, alebo Quebec sa rozhodol uvaliť moratórium na fracking ďalšie veci e, v energetickom sektore, ďalšie zmeny. Tieto všetky veci by mohli utrpieť, alebo respektíve by tam mohol byť problém, keby existoval tento systém ISDP. ISDS, pardon. na základe arbitrážne, výrokov arbitrážneho súdu je možné, že štáty budú nútené zaplatiť viacero miliónov či miliard eur v rámci kompenzácie. A odkiaľ prídu tieto peniaze? No samozrejme od daňových poplatníkov. A taktiež je tu tzv. chilling effect, týkať sa energetických politik. Vieme, že už dnes e, firmy používajú tento systém, že sa vyhražajú žalobami, ale aj ich podávajú, ako v tom prvom prípade e, Pine Vattenfall, nie aby získali nutne peniaze, ale aby docielili to, že tie právne predpisy nebudú až také prísne, aké by mali byť, alebo minimálne, že, budú, že vstúpia do platnosti nie, neskôr. Čiže tento chilling efekt, ochladzujúci alebo schladzovací efekt je taktiež e, hrozbou, ktorá by vyvstala, kedy by, kedy by ISDS bolo zahrnuté do TTIP. No a potom ďalšia hrozba, že by sme nemali žiadne hospodárske benefity. Tento systém nemá žiadne benefity, pokiaľ ide o tok investícií a už vôbec nie dobrých investícií, ktoré promujú napríklad dobré, kvalitné pracovné miesta. V správe som videla, že ste hovorili o ISDS ale iba naozaj ve veľmi krátúčkom odseku. Myslím, že by ste to mali zobrať oveľa vážnejšie ako výbor. V štúdii sa hovorí, že tie rizika už existujú. Áno, to je pravda. Už teraz existuje niekoľko zmluv, e, v ktorých sa toto, z ktorých toto riziko vyplýva, to je pravda, ale to neznamená, že by sme mali situáciu zhoršovať. A TTIP by situáciu zhoršilo naozaj tým, že by sa nehorazne zväčšilo to riziko uh, žalôb investorov versus členské štáty. No a americké spoločnosti či sesterské spoločnosti by mohli použiť ISDS voči EÚ a vieme, že takých je vyše 51 tisíc. No a toto je predposledný na presvitka, iba veľmi stručne o tých reformách. Viem, že vy ste tu veľmi často od komisie počuli, nebojte sa, máme to pod kontrolou, máme tu program pre e, reformy, ale ja vám, ak dovolíte, poviem, že nič nie je pod kontrolou vôbec tu nie je obmedzené riziko e, žaloby či e, nehorázných rozhodnutí arbitrážnych súdov, nie je tu vôbec znížené riziko príšerných, katastrofálnych a veľmi drahých kompenzácií a taktiež to nebráni investorom, aby sa vyhrážali žalobami, čo by malo ten e, dopad na zmierňovanie právnych predpisov. No a potom som na záver rozmýšľala, že tu dám odporúčania, ale potom si povedala, nie, urobím to, mm, skomplikujem to, dávam tu otázky. Naozaj voliči e, a všeobecne e, verejná mienka je stále viac a viac proti e, tomuto. A prečo by mali investori dať do rúk e, takúto siln- dostať, mali dostať takúto silnú zbraň, aby mali možnosť spochybňovať rozhodnutia parlamentov, vlád a súdov, čo by prípadne mohlo poškodiť ich vlastných daňových poplatníkov. A potom Eh, je tu dôležité mať vyvážený právny systém, ktorý bude eh, naklonený privátnym systémom, ktoré potom následne nebudú eh, nezávislé a nebude zabezpečený rovnomerný príspevok spravodlivosti. Áno, ďakujem. Je tu ďalší zástupca Nemeckej asociácie pre malé a stredné podniky. Nech sa páči. Sehr geehrter Herr Butzek, sehr geehrter Lange, sehr pán Buzek, pán Lange, eh, vážení eh, členovia výboru, je to pre mňa podsta a je radosť, eh, že ako predseda najväčšieho dobrovoľného v zväzu hm, stredných podnikov vám môžem hm, tu predniesť jeho predstavy. Dohoda o voľnom obchode s USA je v nemeckej verejnosti a medzi strednými podnikmi jednou z najdôležitejších tém za posledné mesiace. Chcem vám povedať jasne, že eh, o to eh, dôležitejšie je z mojho hľadiska zapojenie eh, záujmov malých a stredných podnikov mm, do mm, vyjednávania TTIP a chcem povedať, že um, stredné podniky samozrejme stoja za myšlienkou voľného obchodu a um, ďalším prehlbením uh, obchodných vzťahov EÚ s USA. Ale diabol je ako zvyčajne v podrobnostiach a musíme teda kriticky sa pýtať, aké zájmy má tu Európa a aké záujmy majú tu USA. Jedno z najdôležitejších faktorov úspechu podľa mňa je komunikácia s občanmi a podnikmi. Vy sa všetci čudujete, že dlho bolo ticho pred e, podnikmi v Európe a zrazu sa násobia protesty v Európe a každý e, deň je to horšie, pretože v e, Nemecku len 40% podnikov podnikateľov vedia, čo je to, to je iba 60% ešte nevedia a o zlyhaniach poslednej Európskej komisie sa už diskutovalo veľa, nebudem sa k tomu vyjadrovať, ale chcem tu doplniť, že iniciatíva otvorenosti od e, pani Malstromovej musí byť e, privítaná vážení členovia výboru. Dovolte mi povedať e, e, niečo k tým aspektom, ktoré e, vnímame my ako stredpaniky veľmi kriticky. Doložky SDS sú určite nielen v Nemecku najrozporúplnejšie body vyjednávania TTIP. Účelom e, týchto konaní a e, to podpora investícií e, v štátoch s nedostatočne vyhnutými právnymi systémami je želateľná a doterajšie postupy podľa mňa boli chybné a veľmi nebezpečné. A že táto téma sa až diskutuje vo verejnosti pri príležitosti uh, nás nemôže vôbec e, prekvapiť. E, e, existujú síce dohody o ochrane investícií už 50 rokov, napríklad dohoda medzi Holandskom a Indonéziou, ale nič sme o tom vlastne nevedeli. Bežná prax je, že rozsudok alebo celé konanie sa e, zverejňujú len e, v prípade súhlasu oboch strán, je podľa mňa neudržateľná a e, nemôžeme tu lepšie ilustrovať vylúčenie spravodlivosti aj pri výbere sudcov. Sú veľké nedorozumenia, ktoré nemôžeme tolerovať malá skupina medzinárodných špičkových advokátov tu rotuje z pozície poradenstva pre e, štátne vlády a e, pri vypracovaní e, dohod o ochrane investícií a pri zastupovaní žalujúcich koncernov proti tým dohodám, ktoré sami vypracovali a tak sa zúčastňujú na arbitrážnych konaniach. Ako môže byť sudca e, na oboch stranách? Ako môže stáť na oboch stranách? No, podnety sú minimálne k dispozícii aj v SIT, aby e, niečo také bolo ešte e, možné aj e, ďalší e, mandanti e, musia byť e, upravnení a e, mm, lehota, e, počas ktorej sa nemôže zúčastňovať e, v takomto konaní e, musí byť e, upravená. E, musí e, byť tiež ochranný podnik voči svojej voli orgánov, ale toto nie je zabezpečené ani v právnom systéme EU, ani v právnom štáte Amerika. Nevidím tu nutnosť, aby tu bol legitimizovaný súkromný súd, ktorý nie je demokratický a ktorý koná s vylúčením verejnosti je to e, e, najjednoduchšie e, v keď má niekto povolanie, alebo keď má niekto súdnu právomoc, to nemá niekto právomoc takýto súd zasadne a nikto nemá možnosť sa obratiť s odvolaním na ďalší stupeň. A pre stredné podniky takéto konania sú nerelevantné, pretože to nedokážu financovať. Stredné podniky ak by e, viedli takéto konanie, tak e, v 80-90% tak schrachujú. A e, z náma advokátska kancelária to zverejnila v štúdii. Priemer na takéto arbitrážne konanie trvá 4,5 roka a stojí to na, navrhovateľa alebo jednu stranu 6,5 milióna eur aký stredný podnikateľ si to môže dovoliť. Ak e, sa musí to zúčastniť, tak už e, je skrachovaný, nemôže ani zaplatiť 600 tisíc e, travy konania. Ale e, takéto arbitrážne konanie len e, je jedným z rozporných e, súčastí TTIP keď si myslíte, že budú využívať e, tie e, vybrané advokátske kancelárie, ktoré na jednej strane e, v mene štátu vypracúvajú dohody a poznajú slabé stránky toho štátu a potom poznajú tie diery v zákone a môžu si dovoliť štáty žalovať a vysúdiť od nich peniaze to vám ako parlamentu nemôže byť jedno. A môžem vám povedať, že veľký koncert, e, ten si zoberie tých 6-7 miliónov ako vreckové a dá to svojmu právnemu oddeleniu. Ten si nemá nič spoločné, ale je mu to jedno. Ale e, malé podniky, ktorých asi 90% veľ, tie nemôžu zaplatiť ani 2 milióny. Tí potom skrachujú pri eh, americkom eh, princípe eh, dokazovania a európskom princípe dôkazného bremena tieto dva systémy na seba narazujú. A v Nemecku napríklad máme princíp dôkazného bremena, to znamená, že ak vy máte patent, tak musíte 2,5 roka to nechať prviť, než to um, dojde na trh. v Amerike majú opačné um, bremeno. Američan môže so svojím patentom okamžite ísť na uh, trh a až pri e, veľkých zalobách na náhradu škôd to musí zastaviť. Chcem vám však dnes zdôrazniť z hľadiska stredných podnikov, že nálada u podnikov je úzko spojená s eh, ochranou spotrebiteľov. Všetci zúčastnení e, tu na e, nesmieme postihnúť a e, zničiť tie vysoké štandardy. Dovolte mi ešte povedať niečo k tej regulačnej rade, ktorá bude dôležitá. Vyrovnanie historicky nadobudnutých štandardov veľmi ťažké a to zažívame teraz v TTIP. Tá myšlienka, že by sme sa vopred e, zabrali e, týmito standardmi a reguláciami, nie je zmysluplná. V žiadnom prípade to nemôže fungovať ako closed shop, e, kde strany podniky vôbec nie sú zastúpené a ani národní poslanci nie sú zastúpení. Ani zvrchovanosť národných parlamentov nemôže byť zanedbaná. Ani európsky návrh nebol zverejnený, ale vyjednávania vychádzajú z kompromisov a preto americké požiadavky sú veľmi relevantné a politika regulácie nie je triviálna téma a aj keď s, s dobrou myšlienkou nie vždy musí dobre dopadnúť všetky zaujaté skupiny musia byť zúčastné v tej regulačnej rade a tiež tu musí byť e, povinnosť e, e, zverejňovať to, čo je vyjednané. Napríklad to plakety pre elektromotory nie sú v USA štátom predpísané, ale v praxi sa medzi tým etablovali. Predtým um, vláda USA nemala žiadnu právomoc pri e, zjednocovaní týchto štandardov. A tu e, je e, veľké nebezpečenstvo TTIP a to jednostranná harmonizácia a uznávanie noriem a nemecké strany podniky sa vyslovujú za účel TTIP a to odborovanie prekážok medzi obchodnými vzťahmi medzi USA a EU. A e, ja považujem e, za e, pravdepodobné, že TTIP bude dôvod, na ktorom stroskotajú malé a stredné podniky. A o tom ešte budete počuť v Bruseli. A ja som zároveň hovoril s predsedom Nemeckého zväzu okrem spotrebiteľov ktorý má rovnaké stanovisko a hovoril som aj s predsedom eh, jedného z najväčších odborových zväzov, ktorý tiež povedal, že to musia byť chránené stredné podniky. Ďakujem. V neposlednom rade má teraz slovo Ladislav Novák z chemického priemyslu Českej republiky. On je E, zakladateľ a e, rediteľ e, tohoto združenia. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj pán Buzek, aj pán Langen, poviem to po poradí, podľa abecedy. Dúfam, že to bolo dostatočne diplomatické. Ďakujem vám pekne za vaše pozvanie. Je to pre mňa naozaj veľká česť byť tu s vami, dámy a páni. Zastupcovia európskych orgánov. Chcel by som začať geopolitickým rozmerom TTIP a potom sa vrátim k číslam, dôležitým oblastiam a tomu, čo sa deje v našej krajine, v Českej republike, pokiaľ ide o TTIP. Rád by som tiež povedal, že tu nejde len o konkurenciu Európa versus zvyšok sveta, ale taktiež o konkurenciu v rámci EÚ. Takže najprv by som začal trošku z historicky. Európa, USA a Kanada sú prirodzení spojenci už storočia. Časť americkej populácie má korene v Európe, minimálne z genetického hľadiska. Možno preukázali trochu viac odvahy, keď precestovali Atlantický oceán pred staročiami. A taktiež aj politický systém v oboch týchto častiach sveta je pomerne identický. Deprom, je to demokracia s prístupom orientovaným na podnikanie. Rozdiel je v v predbežných zásadách, tie sú v EÚ naozaj úplne iné. My sme sa pokúšali prísť s vyrovnaným a férovým, e, e, férovou dohodou. Naše na, čo sa týka energetiky, tak ešte e, to pole nie je veľmi ustálené. Ale ako som povedal, obe strany Atlantiku sa pokúšajú dospieť k férovému, vyváženému TTIP. Takže Spojené štáty a EÚ spoločne vytvárajú približne 60 svetového HDP a 33 svetového obratu, 32 svetového obratu zo služieb a to celkovo predstavuje približne e, miliardu ľudí, čo je obrovská moc. A teraz čísla z chemického odvetvia. Európske exporty do USA pretože USA je najväčší obchodný partner pre, v oblasti chemikálií pre EÚ, predstavuje približne 26 miliard eur. A import z USA predstavuje približne 20 miliard eur. Čiže ten rozdiel je plus 6 miliard pre EÚ každoročne. To taktiež naznačuje dôležitosť spoločného podnikania, spoločného obchodovania a našich dobrých vzťahov v oblasti obchodu. No a teraz úspory. Tým, že by sme zminimalizovali alebo odstranili clá, harmonizovali e, označovanie či normalizáciu, otázku noriem a predpisov, to predstavuje približne 1,5 miliard eur e, ročne úspor. Toto číslo je naozaj dobre poznať. A chcel by som sa teraz venovať e, jednej dôležitej veci. Mnoho z nich už tu zmienilo, zmienili moje predrežníci. Takže v prvom rade ide o predpisy. Systémy v EÚ a USA sa naozaj líšia a vzájomné uznávanie špecifických právnych noriem v chemickom odvetví sú takmer nemožné. Avšak, aby sme urýchlili hodnotenie predpisov, aby sme sa vyhli duplikatívnym e, regulačným požiadavkám, aby sme taktiež dospeli k e, úsperám, tak je najdôležitejšie, aby sme naozaj jednoducho mali, mali jednoduchý prístup k energii. Pre všetky krajiny EÚ. Niektorí, niektoré naše členské štáty žiadajú o prechodné obdobie, čo je samozrejme legitímna požiadavka. Ďalšia vec je tu prístup k prvotným surovinám e, z polnohospodárskeho odvetvia, pretože to prispieva k rozvoju e, biopaliv v EU. No a ďalšia téma ISDS, to tu len pred pár minutami pre, prezentovala predrečníčka Pia Eberhardt. To je naozaj horúca téma, ale ja si myslím, že skôr z politického hľadiska. No a ešte sa pristavím pri tom, čo sa deje v Českej republike a v našej organizácii. Chcel by som povedať, že vedomosti o TTIP sú stále na nižšie pomerne obmedzené. Pracujeme na transparentnosti, aby informácie o TTIP boli dostupné, pretože to je zásadné pre fungovanie TTIP do budúcnosti. TTIP nie je nejaké diablovo seme, tak ako to je reprezentované niektorými ľuďmi, je to naozaj cesta k možnému rastu k vytváraniu pracovných miest. Naši ministri priemyslu a obchodu v Českej republike naštartovali e, dopadovú štúdiu e, TTIP v rámci všetkých sektorov vrátane chemického sektora. A naša organizácia je súčasťou tejto štúdie, pretože sme už od začiatku spolupracovali e, na podmienkach štúdie. Teraz už e, očakávame výsledky štúdie do dvoch či troch mesiacov. Naša organizácia začala vnútorné e, začala, začala vnútorne venovať skúmaniu TTIP. E, hovoríme s našimi členmi, ktorých je v súčasnosti 140. Veľká väčšina členov je za TTIP. Niektorí vyjadrili isté výhrady, ktoré sa najmä týkajú otázky voľného prístupu k energiám a zdrojom. Myslia si, že toto je e, základný kameň udržania konkurencieschopnosti v celej Európskej únie, e, únii bez výnimky. Samozrejme, TTIP sa ešte rozvíja a oceňujeme zvýšenú mieru transparentnosti pri rokovaniach. Vyššiu mieru transparentnosti, pretože máme viac detajlov, viac faktov o TTIP k dispozícii. Rád by som zhrnul predbežné stanovisko zástupcov priemyslu a biznisu v Európe vrátane chemických eh, mm, odvetví. Tí eh, v princípe TTIP podporujú. Eh, Česká republika aj V4, krajiny V4 podporujú vyváženú dohodu, pokiaľ v prípade kapitoly o energetike a zdrojoch bude naozaj dobre vyvážený. Česká republika naozaj podporuje vo všeobecnosti prístup, ktorý obhajuje, obhajuje zastupcovia českého chemického priemyslu. Pokiaľ ide o sektory rafinérií a petrochémie, tak tí hovorili o možnosti nevyváženej dohody, avšak k tomu podľa mňa nedôjde. Pravdepodobne by to mohlo viesť k zníženiu konkurencie schopnosti niektorých podnikov. Hovorilo sa tu veľa o MSP. Tie aspoň u nás majú dobrú pozíciu, aj keď je na nich uvalené veľké administratívne bremeno. TTIP by im prípadne teoreticky mohlo pomôcť, pokiaľ by bolo naozaj dobre vyvážené, mohlo by im pomôcť dostať sa aj ďalej za hranice. Takže všeobecný záver, ak dovolíte. Podporujeme TTIP, pokiaľ niektoré nejasnosti budú vyriešené a tie obavy rozptýlené. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne. Otvárame priestor pre otázky. Pán spolu eh, predsedajúci, máte nejaké otázky? Áno. Rád by som e, sa spýtal pani Eberhardt. Spôsob riešenia sporov medzi investormi, tento mechanizmus je naozaj veľmi dôležitý. Aká je alternatíva? Povedzme, ak sa nedohodnú dvaja, tak e, akým spôsobom by to riešilo? Riešila by to vlastne dohoda medzi vládami, ktorá je mohla urovnávať takéto spory? Pán Hoven že hovoríme o priemysle a malých a stredných podnikoch, tak ktorá časť eh, nášho priemyslu je asi najcitlivejšia voči tej typu. A váš názor bude naozaj veľmi zaujímavý pre nás, najmä z pohľadu malých a stredných podnikov, lebo vy zastupujete malé a stredné podniky um, vo pomerne veľkej krajine. Čo je podľa vás, alebo čo sú tie najcitlivejšie otázky, tak z pozitívneho hľadiska alebo z negatívneho hľadiska, pre malé a stredné podniky, pretože mali by sme rozhodne vedieť, akým spôsobom sa postarať o naše malé a stredné podniky v rámci rokovaní. A pánovi Novákovi, vy zastupujete chemický priemysel. Ale je to teraz pomerne probl- veľký problém REACH, teda smernica, ktorá hovorí o environmentálnych štandardoch ochrany životného prostredia. Ako v tomto smere zapojiť Američanov? A myslíte si, že je tu možné dosiahnuť dohodu na TTIP, aby sme dokázali zachovať naše vysoké štandardy v oblasti chémie? Pretože pred niekoľkými e, rokmi tu ešte bol problém, bol to veľký spor a my by sme chceli zachovať tú úroveň, ktorú máme. Takže ako vnímate tú situáciu? Ďakujem pekne. Ja mám len otázku pre pána Ouhovena. V mojej správe e, navrhujem kapitolu o malých a stredných podnikoch ktorá by mala zlepšiť účasť a možnosti, ktoré majú malé a stredné podniky. Máte nejaké špecifické témy, ktoré by ste chceli integrovať do tejto témy alebo takéto prípadnej kapitoly o malých a stredných podnikoch? A teraz ešte ďalší poslanci. Čo sa týka ďalších členov, maximálne dve minúty. Máme tu sedem žiadostí o slovo. Takže pani Alvena, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj za mm, všetky tie vyjadrenia, ktoré tu zazneli. Najmä to, čo hovoril pán Hoven, ma zaujímalo. Mm, my nie vždy počujeme vlastne od zástupcu malých a stredných podnikov, ktorý by hovoril tak, ako ste hovorili práve vy. Business Europe ktorý má zastupovať aj malé a stredné podniky, oni ich až tak veľmi nezastupujú oni malo kedy obhajujú tú pozíciu, ktorú ste obhajovali teraz vy. Takže naozaj si myslím, že je dôležité si pripomenúť, že 90% európskeho hospodárstva tvoria malé a stredné podniky, takže na to nezabúdajme. Vy ste potom hovorili o ISDS a TTIP. Vieme, že tu je takáto dôležitá téma, vieme, že tu je takáto dohoda aj v CEUTE. Ehm, Myslíte si, že takýto, takýto typ klauzuly, e, ktorý ak bude akceptovaný na tejto úrovni, bude prenesený do T-typu? Ďalej, druhá otázka. Um, to sa týka tých modelov, ktoré používala e, Európska komisia na posudzovanie dopadov T-typu. E, tieto odhady, podľa vášho názoru, sú prehnané momentálne? Máme tu krajiny, ktoré prehrajú, ktoré vyhrajú, tých, ktorí budú na strane výťazov a tých naopak, ktorí prehrajú. To no, vieme, že sa stane na vnútornom trhu. A tí, ktorí interne vyvážajú, sú tí najčastejšie, ktorí sú najviac zraniteľní. Máte o tomto nejaké informácie? Viete odhadnúť tie jednotlivé odhady? A zároveň dokážeme zabezpečiť možno nejaké nové odhady v oblasti um, priemyslu? A čo čo výhody, ktoré má chemický priemysel? Je to naozaj eh, výhoda chemického eh, priemyslu, ktorý napríklad môže využiť tie pre eh, priemyselné účely? Ďakujem. Chcem sa poďakovať najprv referujúcim za dobré prezentácie a chcem na začiatku povedať, že kde ste chceli, aby sme využili šance dohody o voľnom obchode, takže ja k nej pristupujem pozitívne, ale sú to aj rizika, niektoré už boli popísané a k nimi sme sa už vyjadrili a určili sme e, červené hranice. A my ako parlament máme e, naše stanovisko upresniť. Ja E, súhlasím s e, tou e, kritikou, ktorá sa tam uvádza o arbitrážnych doložkách a ja som tiež roky sledovala arbitrážne konania a správne ste povedali, že to dlho trvá, je to nákladné a ja osobne mám tú skúsenosť, že v vzťahu EU sa nepotrebujú tieto arbitrážne súdy a to, čo ste, kolega Lange, naformali vo vašom návrhu, znie dobre. Mám ešte jednu otázku na e, vás, pán Hoven pretože vy ste na začiatku povedali, e, že e, vy ste otvorené voči tej dohode. Mohli by ste mi povedať pár konkrétnych príkladov z vášho zväzu stredných podnikov, kto má čo z tej dohody o voľnej obchode. My chceme pozitívne sa zasadzovať za túto dohodu a ja som z Bavorska, kolegovia ma sa ma pýtajú, prečo potrebujeme. Ja chcem im uh, povedať uh, e, materiálne príklady a niektoré poznám, ale spýtajú sa, že uh, čo ešte na, to, na čo nám to je dobré, čo už boli odborané, aké sú colné, necolné prekážky, uh, aké vy vidíte e, výhody tejto dohody o voľnom obchode pre stredné podniky a to nám pomôže pozitívne propagovať tú dohodu. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som sa predovšetkým venoval tým dvom rečníkom, ktorí e, sa vyjadrovali k téme ISDS. Predovšetkým súhlasím s celkovým argumentom oboch vašich prezentácií. Nemali by sme vlastne naše sofistikované súdne systémy nemali obetovať e, za súkromné súdy. Tak povediať, stoplne podporujem toto tvrdenie. Ale na druhej strane, keďže nepoznám všetky e, detaily toho CMS e, zložky, tej CMS zložky, hypoteticky to nemusí to byť tá pravá vec, ak by Argentína sa napríklad rozhodla že obmedzí cenu plynu pre firmu, ktorá koná na jej trhu a kvôli inej firme, ktorá funguje na ich trhu. A to by bolo diskriminačné opatrenie, ktoré by bolo minimálne čudné, ak to mám takto povedať. A rozmýšľam ma tým, či by sme dokázali e, veriť argentinskému súdnemu systému, tak ako veríme povedzme nášmu súdnemu systému alebo severoamerickému. A nehovorím, že niečo je v neporiadku, s, s ich svojím systémom. To bol len taký príklad. ISDS ako mechanizmus. Tu máme, ešte, máme tu ešte stále isté niektoré nástroje na tejto planéte, mali by sme to pozorne preskúmať, lebo to môže byť ofenzívny e, nástroj, najmä v spoločnostiach, kde nie sú dostatočne dobre presadzované e, práva, alebo teda nie, nie, neexistuje dostatočná e, právna kultúra a môžeme to byť nutení uplatňovať. Je pravda, že to je zďaleka nedokonalé. A aj keby to bol dokonalé v konkrétnych pojmoch, tento legitizmus by nemal nikdy plnú legitimitu. Je to vlastne obmedzený extra, judikár, extra judikatívny nástroj, ktorý nie je dokonalý. Takže mne osobne naozaj toto niečo až tak nevyhovuje. Ale tak ako to je teraz v site, ako sa hovorí aj e, v po tej poslednej analýze, bolo to výrazne upravené od niekdejších BIT. Môžem, vám, môžem vás pozvať na kávu a môžeme o tom diskutovať. Napríklad ten delaverský príklad, ktorý ste dávali, to treaty shopping, čiže vyberanie si vhodných právnych prostredí, to e, už neplatí. Uzavriem to, chcem testovať tri myšlienky u vás. Mohli by sme ISDS, uplatniť, ISDS e uplatniť iba na malé stredné podniky, prečo nie, to by bolo neškodné odmietanie spravodlivosti a 48 mesiacov pre lokálne súdy, ktoré sa s tým majú vysporiť. Ak to nebude fungovať, tak to potom e, posunete na ISDS. Dobre, ďakujem pekne, pán Karinc. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Rád by som zdôraznil, alebo rád by som vyjadril svoju nespokojnosť. Vypočujúci niečo takéto ako, legis, ako, ako legislatívny orgán, mali by sme naozaj e, presne vedieť, ktorým smerom sa máme ubrať a prečo. Vypočuli sme si, aká je, aký je pohľad na oblasť ochrany spotrebiteľov. Veľa kolegov, ktorí boli na tomto vypočutí, e, zdá sa, že neboli dostatočne dobre informovaní. A v ťažkostiach, ktoré narážame, je ten, že zdá sa, že to je naozaj téma, ktorú musíme dostatočne dobre pochopiť. A je to dvojstranný meč pretože na jednej strane sme hovorili o tých firmách, ktoré stratia, hovorili sme tu stále Európskej únie a o tom, že kto je ako silný, ale musíme si uvedomiť, že to isté platí na opačnú stranu a síce chrániť európske investície na amerických trhoch, to je pre nás rovnako dôležité. Otázka znie, aký typ investorskej ochrany je ten správny, ktorý by sme mali mať čo môže byť v takomto systéme zlepšené a nemáme, nemôžeme počúvať ľudí, ktorí nám hovoria, všetko je zlé a svet sa pokazí a rozpadne. Takže ja si naozaj myslím, tieto vypočutia ako tieto sú naozaj neinformatívne. Ideológia je veľmi zaujímavá, ale to nie je to, čo máme tu robiť. E, my by sme sa mali venovať politike, politike a ničomu ďalšiemu navyše. Ďakujem pekne, pán Piper. musím e, ísť ešte na druhý výbor, ale rozhodne e, bohužiaľ rečník nemá mikrofón, takže ešte raz. E, som sklamaný, že na priemyselnom výbore Európskeho parlamentu 80% tohoto, čo, o čo sa tu bavíme, sú problémy s T-typom. Ja som pôvodne dúfal, že dokážeme byť trošku pozitívnejší najmä hľadom tejto dohody o voľnom obchode. Položil by som otázku panelu. Keď sa pozrieme napríklad na Indiu a na Čínu, a vidíme, že náš podiel na trhu postupne klesá. Kto bude nastavovať štandardy do budúcnosti, keď nie my? A túto otázku by som položil pánovi Ohovenovi. Tieto arbitračné súdy sú myšlienka, ktorá sa vráca vlastne až do 50, rokov, 50 rokov dozadu naše podniky vyžadovali túto procedúru a teraz, keď mať dohodu o voľnom obchode, myslíte si, že takýmto spôsobom e, polská alebo nemecká firma bude investovať do Číny, keď nebude mať takúto ochranu medzárodných súdov? Ja som tým naozaj sklamaný tým, ako tieto problémy boli načrtnuté. Naozaj by som sa rád pozrel na celkový potenciál do voľnom obchode pre malé a stredné podniky. O tom sa rozprávajme. Konkrétne napríklad pre, pri dohode z USA. No a ďakujem pekne, chcem poďakovať aj veľmi pekne rečníkom. Myslím si, že niekedy e, ľudia hovoria, že veci sú ideologické, keď nesúhlasia s tými dôkazmi, ktoré im boli predložené. A súvisí to naozaj so všetkým týmto. A je naozaj dôležité zobrať, pozerať sa na to aj bez pohľadu, e, z pohľadu energetiky. Energetika je kľúčová najmä z pohľadu nášho výboru, najmä keď si uvedomíme, že tam bude kapitola o energetike celá v TTIP. Takže v tomto smere to naozaj bude dôležité a bude to veľmi užitočná sada prezentácií. Mám ešte pár otázok, bolo tu veľa z, vlastne koncentrovaného e, textu alebo veľa diskusí o ISDS. Vaše, vaše európske observatórium urobilo veľa, najmä ohľadom regulačnej korpor- e, teda E, regulat, e, vlastne korporátna regulatíva a chcem sa spýtať, ako sa to vyvíja všade vo svete a je to téma, ktorá sa bude vyvíjať všade vo svete a bude sa stále častejšie objavovať, takže váš názor na túto tému bude veľmi zaujímavý. Čo sa týka malých a stredných podnikov, je mi jasné aj pre mojich voličov, ja pochádzam z volebného okrsku, ktorý má e, obchodný prebytok, veľa firiem obchoduje z USA jedna z tých oblastí, kde máme taký dojem, že by nám TTIP mohol priniesť predanú hodnotu, sú najmä malé a stredné podniky, pretože oni nemajú prístup k tým istým typom informácií, ako, má, ako majú povedzme eh, veľké firmy hľadom amerických pravidiel a federálnych pravidiel a dovozných režimov. Takže mňa zaujíma, čo by sme mali na tej kapitole o malých a stredných podnikoch, čo by pomohlo získať malým a stredným podnikom získať prístup. A potom, čo sa týka chemického e, priemyslu, pracovala som v oblasti chemickej regulatívy už mnoho rokov a to, čo je naozaj veľmi zaujímavé, je tá divergencia medzi e, smernicou REACH a tým európskym modelom, ktorý je postupne zavádzaný aj v iných krajinách, ako napríklad v Koreji, v Číne a inde a vidíme, že vlastne stále ďalšie prvky sa tohoto stav, z tohoto sa stávajú súčasťou takej medzárodnej zmesky a Toska, teda americká chemická e, regulatívna inštitúcia, si osvojuje podobný prístup. Takže ako to dokážeme vlastne stiahnuť smerom k nejakej konvergencii v chemickom sektore a má ten typ v tomto smere nejakú pridanú hodnotu? Pani Griffin, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rovnako aj ja by som chcela poďakovať prvým dvom rečníkom. Mne tie prezentácie pripadali ako veľmi vecne postavené, veľmi koherentné a rozhodne neboli ideologické alebo politické, takže som veľmi vďačná. Podobne ako kolegovia, um, ako dokážeme zabezpečiť eh, to, aby eh, tieto malé firmy, mikrofirmy mali nejaký priamy benefit z T-typu a zároveň ako dokážeme chrániť štandardy nielen v tovaroch, ale aj štandardy najmä v oblasti eh, ľudí a ochrany trhu práce a vaše myšlienky ohľadom toho, čo by sme mohli dať do energetickej kapitoly opäť v TTIP a takisto aj v kapitole o malých a stredných podnikoch, čo by sme tam mohli doplniť, to by sme ocenili. Ďakujem pekne a pán Sano na to nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, nebol som pripravený, takže žiadal som si slovo trochu dávnejšie. Takže ďakujem pekne e, e, spravodajcom aj rečníkom veľmi dobre hovorili o obavách dôležitých sektorov Európy a myslím si, že veľa tých vecí, ktoré povedali, to naozaj musíme zobrať na vedomie. Sú to veľmi citlivé témy, najmä keď um, budeme vysvetľovať našu úlohu, tak komisia ako aj parlament. E, všeobecné také e, poznatky, ktoré môžem povedať, sú, že keď hovoríme o TTIP, mali by sme hovoriť o tom, e, čo bude a v, vlastne vo vzťahu k súčasnej situácii. Aká je situácia teraz? Spojené štáty existujú, majú svoj vlastný trh, sú veľký výrobca na svetovej úrovni, vy, vy, vyvážajú svoje produkty do Európy a v Európe je veľký trh, ktorý tiež vyrába veľa tovarov a vyváža uh, svoje vlastné produkty do Spojených štátov. Toto sa už deje, to nie je niečo, čo môžeme teraz otvárať, ako že by sa to mohlo stať. To už prebieha a celý tento režim môže byť regulovaný iným spôsobom, alebo bude ďalej fungovať ako je. To je tá základná otázka, ktorú máme. Ak nám nevyhovuje ten režim, ktorý máme teraz, môžeme ho zlepšiť a môžeme to urobiť dohodou. A táto dohoda sa volá TTIP. Nie je žiadna iná dohoda, ktorá by bola na stole. Nechápem teda, prečo sa tu dávajú rôzne argumenty, ktoré ako keby sa tvárili, že niečo takéto neexistuje a nesústredujú sa na podstatu tejto diskusie. Napríklad, keď hovoríme ehm, o e, tých ISDS, napríklad zdá sa, že e, sme tu zaviazaní niečomu, čo by zatiaľ nebolo, ale veď tak už to teraz aj je. Budeme, musíme importovať a importovať sa bude aj ďalej, aj bez TTIP. Napríklad, keď sa pozrieme na malé podniky, pre nich bude veľmi zaujímavé mať možnosť mať jednotný štandard pri vývoze produktov aj na veľké trhy sveta a konkurovať na globálnej úrovni, kde boli jednotné štandardy, namiesto toho, aby sme tu mali odlišné typy štandardov a musia vlastne diverzifikovať svoju výrobu práve preto, že štandardy dnes nie sú uniformované. Takže myslím si, že aj diskusia o nejakom medzinárodnom arbitrovi, medzinárodnom trestnom súdnom tribunále, tak e, tá musí zobrať práve do úvahy to, čo už existuje rečník je prerušovaný a síce akým spôsobom to dokážeme riešiť a to obojstranne neutrálnym spôsobom. Poprosím, jedna minúta per Ďakujem, pán predseda. Bude to fakt len minútka. V prvom rade, prepašte, že som tu nebola počas vašich prezentácií, ale otázka, ktorá mi leží na srdci v rámci tohto vypočutia, a to sú teda problémy priemyslu v rámci TTIP sú tie, že keď sa pozrieme na európsky priemysel, tak máme problém nerovnosti či nerovného rozloženia priemyselných aktivít na európskom území. No moja otázka znie, ako hodnotíte kumulatívny charakter bude TTIP status quo, pokiaľ ide o rozloženie priemyselných aktivít v Európe zhorší to ešte tú nerovnosť, alebo ich to vykompenzuje? Ďakujem pekne a teraz dávam ešte raz slovo na 3 minúty eh, rečníkom, aby si mohli odpovedať. Nech sa páči. To je výzva. Aká je alternatíva k ISDS? Ehm, pán Bužek, chcem sa spýtať, v čom je problém? To myslím vážne ktorý americký investor boli eh, vyhodení eh, z európskych súdov, ktorý európsky investor bol zamietnutý na amerických súdoch, kde máme dôkazy, že tu je systematická zaujatosť na európskej strane alebo americkej strane voči zahraničným investorom. Kým tento dôkaz nie je v rukách Máme tu naozaj obrovské objemy výmen na oboch stranách, potom nie je žiadna potreba niečoho podobného. Takže tu nie je žiaden problém, ktorý by ISDS malo údajne riešiť. Sú tu stále alternatívy. Tie alternatívy sa volajú naše súdy. Čo tak Európsky súd pre ľudské práva? Je to súd, ktorý už teraz sa zaoberá so, so, e, so spormi medzi investormi a štátmi. Takže máme tu existujúce e, súdy a sú tu iné nástroje, napríklad súkromné poistenie. Majú tu iné e, vlastne možnosti, ktoré môžu e, uzavrieť, ak sa im nepáči, môžu uzavrieť zmluvu so štátom, ktorá zabezpečí ISDS. To nie je to isté ako v medzinárodnej zmluve zabezpečovať priamy prístup na medzinárodnú, štátnu, medzinárodnú nezávislú arbitráž, pre neznámy počet investorov. Takže definitívne máme nejaké alternatívy a pochybujem o tom, že máme nejaký problém v tomto smere, ktorý by existoval teraz. Špecifická otázka, či SDS bude zahrnuté do SITA a či to bude potom automaticky platiť aj pre TTIP. No, automaticky vedie k druhému? Nie. E, ISDS v praxi môže byť zahrnuté do SITA a nie do TTIP ale ako, ste, ako si určite veľmi dobre uvedomujete, firmy, ktoré sídlia v USA a majú, e, majú pobočky v Kanade, ak si dokážu organizovať svoje investície adekvátnym spôsobom, tak tie môžu súdiť e, európske štáty cez situ. Takže kritici a tá kritika, ktorú som tu formulovala, um, ehm, platie pre občianskú spoločnosť vo všeobecnosti. To sa týka aj City. A ako určite vieme, je postavená na tzv. reformnej agende e, zo strany komisie, ako ju môžeme vidieť na site. Otázka znie, či veríme iným súdnym systémom? Nie je tu žiadna otázka, že niekde inde vo svete je vláda zákona dokonalá. Ani v Európe tak nie je sú tu, rozhodne nemôžeme spochybňovať ani to, že investori nemajú problémy, ale Pochybujem, či ISDS je odpoveď na tieto problémy. Pretože buďme k sebe úprimní, poškodzuje základné princípy e, vlády zákona, teda právneho štátu, poškoduje, poškodzuje to princíp spravodlivého prístupu k spravodlivosti a v podstate diskriminuje to na úkor, na úkor um, zahraničných investorov. A po druhé to porušuje princíp súdnej nezávislosti, pretože toto nie sú nezávislí sudcovia, ktorí o tom rozhodujú, ale sú to vlastne ziskoví arbitre, arbitri. Takže aj v takých prípadoch, kde by som s tým súhlasila, že sú problémy s, s právnym štátom, pochybujem, že toto je správna odpoveď. Ak máme problémy s právnym štátom, tak to riešme pre všetkých a nielen pre zahraničných investorov. A naozaj to musíme riešiť na adekvátnych súdoch. Musíme ich zlepšovať a mali by sme naozaj zlepšovať všetko tento právny štát pre všetkých a nielen pre e, e, chrániť záujmy veľkých investorov. Ďakujem pekne, pán Ohoven. Mm, ďakujem, vy ste ma sama pýtali na výhody TTIP. Ja dúfam, že z TTIP e, dojde k zjednodušeniu necelných e, prekazov, hlavne v oblasti certifikácie a mm, príjmania na trh je veľa prekážok e, pri cezantlantických obchodných vzťahoch a e, účinok e, cieľ je pomerne malý, pretože už dnes je um, priemerná celná sadzba 0,4%, takže z toho nevzniknú žiadne obrovské obchody. Povedali ste, že ďalšie pozitívne veci, že nemecký ústav IFO v štúdii vyčísil pozitívny E, dopad na e, trh na 45 až 170 tisíc dodatočných pracovných miest, ale v Amerike je to 1,3 milióna dodatočných pracovných miest. Potom sa pýtate na nevýhody. Vysokotechnologické a inovatívne produkty budú aj z T-typom, aj bez T-typu určite naďalej v e, žiadané v e, celých odvetiach, ako napríklad poľnohospodárstve. Táto dohoda bude e, znamenať určite oveľa viac e, konkurencie a to musíme jasne povedať, že požiadavka po nových dotáciách určite narastie a napríklad ja som v rade pre TTIP s naším vicekancelárom hovoril, že čo si myslíte, že e, Nemec je radšej e, Nemec kestejk alebo americká, alebo nemeckú kuchuricu, alebo americkú. On povedal, že asi je veľa e, radšej americký steak a chutnú kukuricu a mm, vedľa mňa sedel predseda zväzu poľnohospodárov a on povedal, že potom vy budete platiť dotácie e, nemeckým poľnospodárom, pretože sa bude menej e, pestovať a e, menej dobytku chovať. A pri vzájomnom uznávaní vidím nebezpečenstvo v tom, že niektoré byrokratické prekážky sa nedajú tak ľahko odbúrať v oblasti elektrotechniky v USA nepotrebujú mať e, štítok e, o e, preverení a certifikácii. A tento štítok v Amerike nie je štátne predpísaný, ale on sa etabloval v praxi a predtým americká vláda nevydala žiadne usmernenia pre zosladenie noriem a tu je nebezpečenstvo T-typu a to v jednostrannej harmonizácie noriem. Ja vám môžem povedať e, veľa negatívnych e, dopadov e, arbitrážneho konania. Keď vám povedia, že to sú hlúposti, tak potom si vypočujte vašich voličov a opýtajte sa malých a stredných podnikov, tak nikdy by ste nezastúvali toto, tento návrh, názor, v Nemecku je to e, prípad Vattenfall, potom je tam veľa medzinárodných príkladov e, pre e, pochybnú prax arbitrážnych konaní, napríklad prípad žalby Philip Morris proti Austrálii, a kde musela Austrália platiť a tabakový e, koncern e, využil e, tzv. princíp spekulatívneho výberu zmluv a prostredníctvom Hongkongu podal žalobu. A chcem povedať niečo. Je tu obchodný list, to je jeden z najdôležitejších ekonomických novín na tomto svete, oni píšu. Ja môžem Európu len e, vnímať, len e, vnímať a brať na vedomie. Toto si e, treba prečítať, pretože sa tu píše, že zdá sa byť groteskné, že štáty EÚ a USA majú na svete najlepšie systémy pre ochranu vlastníctva, ale napriek tomu USA chce mať osobitné úpravy e, pre e, investorov v e, zahraničí. A to, vaše konanie by mohlo viesť k zniženiu ratingu a to by bolo fatálne. A teraz pán Novák má slovo. <laughs> Spatno, please. Uh, couple of questions. Pár otázok ešte k tomu ríču a k malým a stredným podnikom. Týkalo sa to ríču a malých a stredných podnikov jedna veta k tomuto. Tá situácia rozhodne je dobrá. My sme urobili svoje vlastné vyšetrovanie, skúmanie v našej krajine a zistili sme, že 60 malých a stredných podnikov um, ukončí svoje fungovanie, svoju výrobu, čokoľvek ako to nazveme, keď, eh, na, keď nabehne tretia registračná eh, lehotá pre REACH, to je o 3 roky. V Európe to je 29 tisíc malých a stredných firiem a 96% z nich sú malé a stredné podniky. Takže naozaj malé a stredné podniky sú pod obrovským tlakom vystavené velikánskému riziku. Eh, čo sa týka ríču a situácie s T-typom, a tej konvergencie, o ktorej ste hovorili, naozaj neviem. Toto nie sú Spojené štáty, ktoré by boli tí e, problémoví v tomto smere. Je to Európska únia, ktorá je v tomto smere problémová. A Európska únia hovorí, že eh, ríč je niečo, čo je eh, pevné a nesmie to byť, alebo nebudeme to otvárať, nejakým spôsobom sa to neotvorí. Je to niečo ako Biblia pre nás. A my to nebudeme opätovne otvárať, túto pandorinu skrinku. A ešte jeden ďalší príklad. Možno eh, si to spomeniete, je to správa komisie o smernici REACH, eh, zhruba má 3 roky asi. Bola to revízia eh, REACH, ktorá hovorila, že čo sa týka transparentnosti, tak poznatky E, ktoré máme a zároveň verejné vnímanie je dobré, čo sa týka ríču, ale naraz konkurencie schopnosti sme nezaznamenali. Toľko teda na Margo ríču. Ďalej, rád by som ukončil toto veľmi E, zaujímavé stretnutie takou podporujúcou vetou, ktorá bude žiadať, alebo ktorá bude takým volaním po podpore TTIPu. Ja, Ladislav Novák, český občan, európsky občan, chcem povedať, že TTIP je unikátny a možno posledný, e, posledná šanca, ako dostať Európu na správnu cestu. Takže vyhneme sa takýmto spôsobom poklesu konkurencieschopnosti a možno sa vrátime naspäť na cestu rastu a tvorby pracovných príležitosti a pracujeme na tom všetci. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za toto a teraz má slovo komisia. Jasný signál nie je dlhšie ako 2,5, e, jasná správa nie je dlhšie ako 2,5 minúty, to bolo super. A teraz e, komisia, nech sa páči na záver. Ďakujem pekne. Bolo tu pomerne toho veľa dnes popoludní, tak aspoň pár vyjadrení, najmä na tému energetiky. E, počuli sme, že na strane energetiky e, využívanie energetickej bezpečnosti je stále viac o tom, alebo hovoríme viac o prístupe k zdrojom, ktoré sú pokryté v TTIP a TTIP nedokáže vyriešiť e, našu otázku našej energetickej bezpečnosti samozrejme. TTIP nemá ani ambíciu vyriešiť celú Európsku energetickú bezpečnostnú agendu. Môže istým spôsobom priniesť e, nejaký príspevok k tomuto, ale nemôže komplexne riešiť európsku energetickú bezpečnosť. Je to celý rad rôznych ďalších opatrení, ktoré sú potrebné a niektoré z tých budú oznamené zajtra, keď komisia e, zverejní balíček o energetickej únii, ktorý má byť predstavený tomuto parlamentu už zajtra vlastne. Tiež sme počuli pri energetike o tom, že sa snažíme zlepšiť náš prístup k zdrojom a že vlastne v tomto snahu môžeme nahradiť tú nezávislosť, ktorú máme teda voči našim vonkajším susedom, nahradíme to závislosťou eh, voči USA a že by sme sa mali radšej ubrať cestou dekarbonizácie nášho hospodárstva. To nie sú dve veci, ktoré sú navzájom teda výlučné jedna voči druhej. Samozrejme, že by sme mali ísť cestou dekarbonizácie nášho hospodárstva. To je opäť jedna z takých základných orientácií, ktorý Európsky energetický balíček bude zahrňať, ale zároveň by sme sa mali ubrať aj smerom k väčšej a lepšej diverzifikácii, najmä čo sa týka fosílnych palív, pretože fosílne palivá tiež e, na pomerne dlhú budúcnosť budú súčasťou energetického balíčka a preto musíme lepšie diverzifikovať a TTIP nám v tomto smere môže viac pomôcť. Tiež sme počuli, že ceny sú vyššie v Ázii vďaka voľnému prístupu americkým zdrojom, že to nemusí byť napomocné pre naše hospodárstvo. Dovolte mi v tomto smere len pripomenúť, že samozrejme ambícia obchodnej dohody je vytvoriť iba rámec, ktorý umožní operátorom, aby využili tento rámec. Takže rokovania a ustanovenia, ktoré budú zahrnuté v TTIP, budú užitočné pre našich operátorov a tom, to v tom zmysle, že ceny budú dostatočne atraktívne, ale ceny sa neustále menia, pomerne rapidne. Videli sme nedávno veľmi vysoké ceny v Ázii, ale toto je obrázok, ktorý sa už teraz mení. Rozdiel medzi cenami v Ázii a v Európskej únii je pomerne veľký a rapidne klesá, rapidne sa mení, takže to môže v podstate spôsobiť, že vývoj z Európs- teda vývoz z Európskej únie do Ameriky môže byť veľmi atraktívny. Ďalej, ešte k chemii, tu bola pomerne veľká diskusia, dovolte mi iba klarifikovať a vyjasniť argument komisie. My sme vždy hovorili, že nechceme diskutovať, ak chcete teda, o úrovni ochrany, ktorá by bola rozhodovaná alebo schvalovaná alebo poskytovala prostredníctvom ríču. A my vykonávame tieto rokovania z USA a to v rámci e, našej, e, našej regula, naš, regulatívy um, e, REACH nie je dosť cieľom dosiahnuť konvergenciu, pretože systémy sú veľmi odlišné a v rámci týchto systémov sa snažíme zistiť, ako dokážeme zlepšiť spoluprácu medzi regulatívnymi orgánmi na oboch stranách. To je cieľ rokovaní, ktoré máme v oblasti REACH. Zaznelo tu veľa vyjadrení o SDS, dovolte mi ešte iba zopakovať, aký je postoj Európskej komisie. Chcem iba pripomenúť, že tu nemáme žiadne rokovania, ktoré momentálne prebiehali k tejto téme, najmä v kontexte T-typu. Vývoj nového prístupu k ochrane investícií a ISDS, ktorý plne naplní požiadavky a záujmy Európskej únie a zároveň bude v súlade s Európskou komisiou a záujmami Európskeho parlamentu. To je samozrejme kľúčový cieľ rokovaní TTIP. Ako určite viete, vykonali sme verejnú konzultáciu o ochrane investorov v rámci SDS, zverejnili sme výsledky takéto verejnej konzultácie. No a na základe tých odpovedí, ktoré sme dostali, sme identifikovali štyri oblasti, kde si myslíme, že ďalšie zlepšenie malo byť ďalej preskúmané. Najmä je to oblasť ochrany práva na regulovanie, ďalej je to vytvorenie a fungovanie arbitrážnych tribunálov, vzťah medzi domácim miestnym súdnym systémom a ISDS, no a na záver revízia rozhodnutí SDS cez odvolací mechanizmus. To, čo plánujeme spraviť teraz, je ďalej konzultovať európskych aktérov v tomto smere, členské štáty a samozrejme Európsky parlament ohľadom týchto štyroch oblastí ako súčasť širšej diskusie o ochrane investícií a ISDS, a to s cieľom umožniť komisii, aby mohla vytvárať konkrétne návrhy pre rokovania T typ. A to ešte pred letom. No a na záver, pretože toto je naozaj veľmi dôležitá téma pre nás, ešte pár slov k malým a stredným podnikom, veľmi stručne. Veľmi dobre vieme, že malé a stredné podniky zastupujú 90, viac ako 95 firiem v EÚ e a USA. Častokrát máme pocit, že sa nezapájajú do vývozu, ale to nie je pravda. Máme 81 našich vývozcov, ktoré vyvážajú z Európskej únie, sú malé a stredné podniky a je to 600 tisíc firiem a ich vývoz predstavuje takmer jednu tretinu celkového európskeho vývozu. Takže oni sa už teraz zapájajú veľa, ale samozrejme mali by sme im pomôcť, aby sa zapájali ešte viac e, do medzárodného obchodu a do transatlantického obchodu predovšetkým. A to je práve dôvod, prečo tu máme tiež, a sme naozaj veľmi radi, že ste to spomenuli, tú myšlienku kapitoly, ktorá by o tomto hovorila. To sa uberá presne v tom duchu, ktorý spomenula aj e, Európska komisia, e, e, Európska komisia už skôr. Rozmýšľame vlastne nad tým, že tu je mala byť prvá obchodná dohoda, kde bola špecifická kapitola o malých a stredných podnikoch, tak, aby sme, aby som tak povedal, spojili tie bodky, pretože malé a stredné podniky musia benefitovať zo všetkých ustanovení, ktoré sú v dohode, ale prostredníctvom tejto kapitoly a prostredníctvom mechanizmu, ktorý bude vytvorený v takejto kapitole, e, bude pre nich jednoduchšie e, využiť všetky tieto odlišné ustanovenia, ktoré tu sú. Napríklad, ak e, chceme vytvoriť nejaký výbor pre otázky malých a stredných podnikov, to môže určite pomôcť v tomto smere čo je veľmi dôležité, ten prvý krok v tomto smere pre malé a stredné podniky je dostať informácie o tom, aké sú trhové podmienky a mm, trváme na tom v týchto rokovaniach, že naše malé a stredné podniky a samozrejme americké e, musia dostať prístup k informáciám a k podmienkám, ktoré prevádajú na daných trhoch. A to je téma, ktorú opakujeme veľmi teda rozhodne aj s našimi partnermi v USA. Ospravedlňujem sa, že som hovoril takmer 8 minút, ale uh, Myslím, že to bolo dôležité aj pre výbor, aby ste poznali náš postoj k týmto dôležitým otázkam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážení panelisti, všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že ste nám poskytli tieto zaujímavé názory. E, určite si ich osvojíme a budeme ich zvažovať v rámci ďalších diskusí o TTIP a v príprave uznesenia na maj a dám slovo kolegovi, ak môžem ešte na úplný koniec našej diskusie povedať aspoň to, že e, bola to naozaj veľmi dôležitá diskusia, ako určite vidíte. Ak by sme aj nedokázali odpovedať všetky otázky, to je zrejme, že sme nedokázali, ale budeme pokračovať v našej diskusii, to je veľmi dôležité. Pre každý výbor to tak je, dobre poznáme e, informačno-komunikačné technológie, energetika, malé a stredné podniky, e, priemyselná politika, harmonizácia štandardov a tak ďalej, technická harmonizácia a tak ďalej a tak ďalej. Tak veľa rôznych otázok z našej perspektívy Eh, ktoré sa týkajú aj európskeho hospodárstva. To všetko je veľmi dôležité. Ale to, o čom by sme mali diskutovať, sú tie detailné otázky a možno aj ideologické, pretože pravdepodobne pre našich občanov sú tie ideologické otázky asi najdôležitejšie. Um, tak začneme tým a venujem, začneme s tým a začneme diskusiu na úrovni členských štátov z mojej perspektívy teda môžem povedať, že záverečná dohoda musí zobrať do úvahy e, pohľady Európskeho parlamentu, pretože v konečnom dôsledku o tomto budeme hlasovať. Um, v opačnom prípade to keby nebude vzaté do úvahy. A to platí pre naše diskusie s Európskou radou a Európskou komisiou v tomto smere. Ak sa nám to nepodarí, riskujeme zlyhanie a to bude obrovská škoda, pretože podľa mňa výhody tejto dohody môžu byť zásadné pre Európu Takže urobme všetko preto, aby sme sa dokázali navzájom počúvať a zároveň, aby sme dokázali vypočuť našu obča- našich občanov, malé a stredné podniky, všetkých odborníkov, ktorí sú tu s nami. Je to pre nás veľmi dôležité, pre Európsky parlament aj pre naše záverečné politické, lebo v konečnom dôsledku to bude politické rozhodnutie. Ďakujem pekne. To je koniec vypočutia. Dovidenia.